Príjemné popoludnie. Rada by som vás upozornila, že už budeme musieť začať. Najskôr navrhujem, aby sme schválili program našej dnešnej schôdze. Predpokladám, že nie sú žiadne námietky. Ešte by som si dovolila pripomenúť, že medzi 15.30 a 17. hodinou budeme rokovať e, o stanovisku Európskej únii k Rade OSN. Máme novú štúdiu, ktorú budeme prediskutovávať a potom prebehne prvá výmena názorov s prvým stálym predsedom Kohomu, pán Törmanom, ktorého tu už máme medzi nami. Rada by som ho privítala týmto na našej schôdzi. A potom trošku nezvyčajne budeme pokračovať od 18. do 20. Eh, keďže delegácia parlamentu ad hoc sa včera vrátila z Tuniska. Bude to spoločná schôdza s výborom AFET a s delegáciou pre krajiny Magrebu. Dúfam, že sa nám podarí predložiť aké konkrétne návrhy, ako Európska únia by mohla najlepšie podporovať revolúciu v Tunisku. Zdá sa, že je to skutočne jedinečná situácia v tejto krajine. Podľa mňa otvára mnoho nádejí, ale má aj skryté rizika. Neviem teda, či je vhodné toto povedať, ale podľa mňa musíme podporovať revolúciu aj keď musím uznať, že tieto slova nezaznievajú každý deň z tohto pódia. Teraz e, k bodu 2. Predpokladám, že môžeme schváliť zápisnicu zo schôdze z 30. septembra 2010. Ak nie sú žiadne námietky. A teraz prechádzam k oznámeniam predsedkyničky. Ak dovolíte, musím vás upozorniť na, strate, na jednu tragédiu, ktorá sa nás veľmi hlboko dotkla. Je to prípad Davida Petra Kisuleho, ktorý počas týždňov veľmi znepokojúcich udalostí na svete. Podľa mňa je nevyhnutné, aby sme poukázali na smutnú správu o smrti alebo o vražde eh, da- Davida Kejto Kisula, ktorý je veľmi odvážnym obhajcom ľudských práv v Ugande a tiež aktivistom komunity LGBT. Celkom ste si spomínate, že David Kejto navštívil Európsky parlament viackrát a nedávno sa zúčastnil vypočutia v podvýbore pre ľudské práva pod názvom Ľudské práva a AIDS úloha Európskej únie. Bolo to 30. novembra minulý rok. Vystúpil na našom fóre a spomenul veľmi nebezpečnú situáciu komunity LGBT v Ugande. Tiež nám ukázal veľmi šokujúce stránky časopisu Rolling Stone, nie je to ten americký časopis, ale ugandská verzia, e, kde boli zverejnené mená a fotky osôb, o ktorých sa vedelo, že sú homosexuálne orientovaní a ktoré by sa mali eliminovať. Bolo to vzhľadom na nový veľmi reštriktívny zákon, ktorý ešte stále sa prejedná v ugandskom parlamente. Teda smutná správa o vražde Davida Kejtoa nás zasiahla ráno 26. januára bol zavraždený vo svojom dome spoločne so spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT a tiež spolupredsedom skupiny INTE pre práva homosexuálov a lesbičiek v Európskom parlamente sme vydali vyhlásenie, eh, kde vyjadrujeme poľutovanie nad smrťou tohto obhajcu ľudských práv. Náš podvýbor už viackrát vyjadril veľké obavy v súvislosti s osudom osob LGBT v Ugande rada by som pripomenula schválenie uznesenia v decembri 2010 na plenárnej schôdzi. Vyzvali sme v ňom delegáciu Európskej únie v Kampale, aby zabezpečili bezpečný návrat Davida z tejto oficiálnej návštevy Európskeho parlamentu. Rada by som sa s vami podelila o niekoľko sekúnd prezentácie ktorú predniesol pán Kejto 30. novembra tu na našom podvýbore, keď hovoril a navrhujem, aby po tomto krátkom klipe sme si ho pripomenuli minútou ticha um, tohto muža, ktorý tak neoblomne obhajoval ľudské práva. Rada by som pripomenula už teraz, že je potrebné, aby ste sa nasadili sluchadla, aby ste si mohli vypočuť, čo David hovorí v tomto krátkom klipe. The same.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 Teda pripomenuli sme si Davida a bude v našich srdciach. Zdá sa mi úplne neuveriteľné, že bol tu medzi nami niekoľkokrát, ešte pred niekoľkými týždňami a robili sme si veľké obavy o jeho bezpečný návrat do Kampaly. Budem teraz pokračovať s ďalšími oznámeniami, ak dovolíte. Isté, že e, veľká pozornosť Európskeho parlamentu sa bude tento týždeň venovať Egyptu, kde prebiehajú protestné demonstrácie a zintenzívnili sa dosť významne. Ehm, armáda sa zaviazala, že nebude strieľať na protestujúcich. OSN zverejnili správy o tom, že viac ako 300 ľudí prišlo o život, 3000 e, ľudí bolo zranených a stovky boli zatknuté. E, úplne je odrezaný internet teda egyptiania nemajú možnosť spojiť sa so zvyškom sveta. Cez víkend z 30. na 31. januára došlo k únikom z a k zostrojeniu demonstrácií. Vysoký komisár OSN eh, vyhlásil, že je neslýchané, aby národná policia takto zmizla vyzvala, aby prebehlo vyšetrovanie, prečo sa štátne orgány rozhodli vystaviť e, verejnosť takémuto nebezpečenstvu a kto bol zodpovedný e, za takéto porušenie bezpečnosti verejnosti. Eh, Rada pre zahraničné veci Európskej únie sa venovala situácii v Egypte 31. januára. Ministri vyzvali egyptské orgány, aby sa venovali procesu demokratickej transformácie za dodržovanie demokratických slobod a práv a tiež vyjadrili ochotu Európskej únie pomáhať Egyptu v tejto reforme. Minulý týždeň predstavitelia Human Rights Watch a Amnesty International boli zadržaní na ako aj mnohí ďalší pozorovateľia v oblasti ľudských práv a novinári v piatok, e, keď sme obdržali túto správu. Vydala som vyhlásenie, som odzútila tento vývoj e, a to veľmi ostro. Podľa najposlednejších informácií e, vieme, že egyptský. Aktivisti sú naďalej zadržiavaní, zatiaľ, že medzinárodní pozorovateľia už boli prepustení. Celkom iste ma podporíte v mojej výzve o prepustenie všetkých novinárov a obhajcov ľudských práv, ktorí boli nezákonne zadržaní, uväznení v rozpore so záväzkom podpredsedu vlády, že bude dodržiavať základné práva a slobody. Takéto prepustenia musia byť prvým krokom, ktoré vláda urobí na podporu svojho obyvateľstva, inak e, ich nemôžeme brať seriózne v našich rokovaniach. Zajtra do poludnia, konkrétne o 9. hodine, sa uskutoční mimoriadna schôdza delegácie Mašrebu spoločne s výborom AFET na tému Egypt. Celkom ste mnohí z vás e, sa zúčastnia tejto schôdze. Moje posledné oznámenie, teda predposledné, sa týka Európskeho nástroja pre demokratizáciu ľudské práva. Práve sa chystáme uzavrieť dohľad Európskeho parlamentu nad výročným akčným programom e, tohto dôležitého nástroja pre rok 2011. To hlavné posolstvo, o ktoré sa môžem s vami podeliť, je, že podporujeme v plnej miere tento nástroj a tiež to hlavné orientovanie tohto nástroja, ale musíme opätovne zdôrazniť, že je potreba venovať zvyšnú pozornosť propagácii demokracie a musíme tiež zabezpečiť, aby tento nástroj sa využíval na skutočné naliehavé situácie v oblasti ľudských práv a iba tam, kde sa nemôžu využiť žiadne iné nástroje. Tento nástroj by sa mal sústreďovať najmä na občianskú spoločnosť a politických aktérov. Toľko teda naše posolstvo v rokovaniach, ktoré prebehli za účasti dvoch spravodajkyň, pani Lochbila a pani Gál. Boli by sme radi, keby sa parlament mohol viac e, zúčastňovať na stanovovaní priorit tohto nástroja, ktoré vyplynuli z e, hlasovania z 3. februára, aby sa zachovali tie isté pozmeňovacie návrhy e, pre tento nástroj, ktoré sme zamietli aj v prvom čítaní. Okrem toho trváme na tom, aby ustanovenia v Lisabonskej zmluve, ktoré sa týkajú delegovaných aktov, sa v plnej miere dodržiavali a aplikovali aj pre tento nástroj o demokratizácii a ľudských právach. Ešte by som rada predniesla jedno dosť nové oznámenie, ktoré sa týka listu, ktorý sme obdržali z OMCT. Je to Medzinárodná organizácia pre boj proti mučeniu. Je to organizácia, ktorá sídli v Ženeve a vyzýva švajčiarskú vládu, aby prevzala svoju medzinárodnú zodpovednosť, keď bývalý prezident USA eh, George Bush eh, sa objaví v Švajčiarsku, eh, tak ako to mal v pláne, aby propagoval svoju knihu. Dopočula som sa dnes na stretnutí s generálnym tajomníkom tejto významnej organizácie, že pozvanie George W. Busha do Švajčiarska bolo zrušené Celkom iste nebudete proti tomu, aby som zaslala list a poďakovala švajčiarskému prezidentovi za to, že vytvoril podmienky, kde nie je prípustná beztrestnosť. Isté, že nevieme, ak, ako sa bude táto situácia vyvíjať, ale myslím, že bol skutočne významný výsledok práce globálnej organizácie, ktorá bojuje proti mučeniu tento krok. Teraz sa dostávame k hlavnej zložke našej dnešnej schôdze a síce je to balíček, ktorý sa týka Rady OSN pre ľudské práva. Revízia činnosti tohto orgánu práve teraz prebieha v Ženeve a v New Yorku a očakáva sa, že sa ju podarí uzavrieť do júla tohto roka. Náš podvýbor požiadal o vypracovanie štúdie a dnes si budeme môcť vypočuť prezentáciu tejto štúdie. Chystá sa analyzovať úlohu Európskej únie na pôde Rady OSN pre ľudské práva, odkedy vznikla v roku 2006 a bude tiež rokovať o úlohe Európskej únie v procese revízie tejto činnosti. V minulosti sa ukázalo, že Európska únia nemohla dostatočne vyvíjať vplyv a obhajovate svoju pozíciu v oblasti ľudských práv. vychádzali sme z pozitívneho programu. Teraz, keď už máme Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a tiež máme generálny direktorát pre ľudské práva. Dúfame, že politika Európskej únie v tejto oblasti bude jasnejšie orientovaná, avšak keďže Európska únia nie je členom E, rady OSN pre ľudské práva, iba jednotlivé členské štáty sú členmi tejto rady. Sú tu aj isté praktické problémy, ktoré sa musia vyriešiť. Dúfam, že diskusia o tejto štúdii dnes nás priblíži k zváženiu nejakých možných ďalších riešení. Preto e, by som rada privítala doktor Karen Smith, ktorá pôsobí na London School Economics. Je autorkou štúdie, e, ktorú vypracovanie poveril Európsky parlament, e, ktorý sa týka úlohy tejto Rady OSN pre ľudské práva. Túto štúdiu dostanete k dispozícii všetci počas tejto schôdze. Doktorka Smithová je tiež riaditeľkou jednotky Európskej únie pre zahraničné vzťahy a taktiež e, Pôsobí na univerzite vo Florencii ako aj šéf a novinárka v Taliansku. V roku 2007 jej bola udelená cena Anny Lind za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky. Doktorka Smithová je tiež autorkou mnohých akademických eh, publikácií. Srdečne vás vítame a boli by sme radi, keby ste sa s nami pora- po- podelili o hlavné závery vašej štúdie. Dúfame, že sa vám podarí e, to vtesnať do 10 minút a potom budeme e, môcť ešte živo diskutovať e, s poslancami tohto podvýboru. Nech sa páči, doktorka Smith. Um, Ďakujem pekne. Ja som túto štúdiu pripravila na tému úlohy Rady pre ľudské práva OSN. Takisto mám tu aj prácu, e, ktorá sa týka vzťahov z EÚ, už odkedy vznikla, tá, vznikla táto rada. V tejto štúdii sa venujem vnútornej a externej efektivnosti tej, tej spolupráce medzi EÚ a Radou pre ľudské práva. Zistila som, že vplyv EÚ e, bol, je ako si zmiešaný pretože program tejto rady vlastne je dominovaný rôznymi inými blokami, ako napríklad organizáciou Islamskej konferencie, Africkej skupiny a EÚ nedostatočne tvrdo tlačila na radu, aby preskúmala situáciu v tých krajinách, kde sa porušujú ľudské práva. Európska únia bola často izolovaná a nebola schopná pripraviť eh, si koalície s inými krajinami, aby pretlačila svoje preferencie. To znamená, že záznam EÚ alebo história EÚ v otázkach ľudských práv je v tom, že sa snaží influovať inštitúciu, ktorá je maximálne spolitizovaná a sama sa ocitá v ovíre politiky. Avšak e, keď za takýchto okolností sa ťažko uplatňuje um, vlastná politika, ale aj samotná Európska únia má zlý, pro, zlý postup, celý proces je pomalý, takisto je tu musí najprv e, E, dosiahnuť e, dohodu vo vnútri a to, e, keďže nemajú, tak je to na škodu. Členské štáty sa, nesú sa, nesú zho- sa nezhodnú v mnohých otázkach a takisto niektoré otázky, ktorých sa drží EÚ, napokon sa vlastne preukazujú ako kontraproduktívne Ehm, takisto Európska únia by chcela dosiahnuť taký konsenzus, ktorý ehm, podporuje kvázi najnižšiu úroveň z toho spoločného menovateľa. To je nedostatočné a takisto je potrebné posilniť um, um, kam až je schopná Európska únia zasahovať a to treba jednoducho rozšíriť, nemožno to brať eh, ako rutínu. Existuje absolútne neprepojenie medzi tým, čo existuje, čo sa deje v Bruseli a čo sa deje v Ženeve a tieto rada ani EU nie sú vonkoncom prepojené ani integrované vo svojich externých politikách. Potom štúdia hovorí, že čo sa týka revízie Rady pre ľudské práva. To by malo byť e, ukončené v najbližších mesiacoch. Tam, aj keď sa Európska únia e, zúčastnila aktívne a pri tým, že pripravila množstvo návrhov, aby mohla táto Rada pre ľudské práva fungovať, však e, pravdepodobne výsledok tejto revízie bude predstavovať malé zlepšenie procesu pravidelných periodických revízií, ani zlepšenie, alebo určité malé zlepšenie rozdelenie práce alebo rozdelenie práce medzi radou a EÚ a tým sa tie veci možno, že budú možno, že lepšie manažovať. Ak však Európska únia by chcela, aby táto rada by viedla k niečomu viac než tomuto, navrhla by som nasledovné musí jasne vyjadriť svoje stanovisko k, pravidel, k regionálnym skupinám, pričom musím jasne vyjadriť svoje stanovisko k voľbám e, členov Rady pre ľudské práva, pretože inak nebude žiaden, žiadna, hospoda, žiadna súťaž medzi nimi, pretože tu sa jednoducho menuje členský štát, ktorý menuje. Potom je, mala by e, Európska únia e, pretlačiť tie nezávislé spúšťače. To znamená, že je potrebné, aby sa počas pravidelného stretnenia mohli diskutovať o rôznych osobitných otázkach. Takisto musí e, sa e, zaviazať, že bude dodržiavať tie osobitné um, predpisy a takisto aj rokovací poriadok, takisto by mala z, lepšie využívať nástroje, aby eh, sa reagovali na, reagovalo na situáciu v jednotlivých krajinách, ale takisto je potrebné riešiť E, tak, že sa budú pripravať určité e, uznesenia a mandáty, ktoré budú zamerané na konkrétne krajiny. Takisto e, musia rešpektovať nezávislosť úradu vysokého predstaviteľa pre ľudské práva a nesmie sa však zabezpečiť, aby OSN nebolo, nekontrolovalo príliš tento úrad. Takisto schopnosť Európskej únie sa musí zlepšiť z hľadiska ich pôsobenia v teréne. Ehm, aktivita EÚ v Rade pre ľudské práva sa musí sústrediť na vytváranie alebo na spájanie alebo vytváranie rôznych e, prepojení a spojení a musí zabezpečiť, že či Rada plní svoj mandát v otázkach ľudských práv. E, okrem toho by dobre vybavená e, Európska dobre vybavená skupina z EÚ, keby bola v Ženeve, by mohla plniť takéto úlohy. Takže potom by vlastne mohol, mohla by táto jednotka byť e, súčasťou, alebo by mohla by, by, by toto dve jednotky mohli e, sfúzovať. A tento vysoký predstaviteľ by mohol potom lobovať, aby podporil pozíciu EÚ v Rade pre ľudské práva. Pozície, ktoré majú tretie krajiny v Rade, by mali byť témou diskusie počas eh, bilaterálnych rokovaní medzi EÚ so všetkými tretími krajinami, ale osobitne s tzv. strategickými partnermi EÚ. Európska únia by mala byť oveľa jednoznačnejšia z hľadiska požiadovania podpory pre svoje stanovisko v Ženeve a mala by vyjadriť svoje sklamanie, ak takúto, takáto podpora neprichádza. Delegácia EÚ v Ženeve by mala hrať e, dôležitú alebo hlavnú úlohu tým, že by mala predsedať koordinačným schôdzam, tým, že by pozývala na ne aj tretie krajiny a posilňovala e, pozíciu EÚ v Ženeve tým, že by mala posilňovala svoje externé vzťahy. Avšak delegácia EÚ nesmie zastupovať e, Európsku úniu v Rade pre ľudské práva takým spôsobom, s tým, že takáto úloha by e, pre EU mala taký vplyv, že by strantili rečnícky čas na rokovaniach a takisto by to spôsobilo e, nevyváženosť v niektorých e, blokoch. Napokon Európska únia by sa mohla pokúsiť redukovať to až na blokovanie politiky tým, že by prezentovala menej stanovisk v mene Európskej únie. Na namiesto stanovisk EÚ, tak EÚ poza opony by mohla zabezpečiť e, jedno posolstvo, ktoré ale príjmú e, všetky členské štáty. EU by mala e, bojovať za to, aby boli jednotlivé uznesenia podľa jednotlivých, pre jednotlivé krajiny, avšak bolo by oveľa asi, asi lepšie, keby, keby to urobili samotné členské štáty a nie EU samotná. Keď sa zlepší spôsob, schopnosť EU v teréne, EU by mohla byť aj ambicioznejšia na tejto Rade pre ľudské práva a takýto cieľ by mal byť hlavným cieľom európskej, alebo zahraničných vzťahov Európskej únie únie. Okrem e, uvažovanie o situáciách jednotlivých krajín. Európska únia by mohla byť aktívnejšia s využívaním aktívnejšie alebo väčší rozsah rôznych nástrojov e, na boji proti porušeniu ľudských práv po celom svete. A na to je aj Rada pre ľudské práva, ktorá tu má podporovať a chrániť ľudské práva. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Pani doktorka Schmidt, myslím, že pre nás je toto zaujímavé Ehm, ako zrejme môžeme premeškať príležitosť, aby, keď sa budeme sústrediť e, príliš na to, aby Európska únia mala jeden hlas na e, Rade pre ľudské práva. Myslím si, že vy ste aj zapakovali viaceré odporúčania. Myslím, ktoré, niektoré z nich sme už aj my ako parlament prijali v našich predchádzajúcich uzneseniach ktoré sa týkajú záruky nez, zabezpečenia nezávislosti to, tohto úradu zástupcu pre ľudské práva. Takisto aj tá myšlienka toho, aby sme boli aktivnejší vo vzťahu k konkrétnym krajinám, to je veľmi užitočné pre nás. My, ako vždy, vysielame do Ženevy malú delegáciu tohto roku od 16. do 18. marca sa stretneme s č- podľa možnosti čo najväčším člen, pod, najväčším počtom členských štátov, tretích krajín, um, občianských spoločností a tak ďalej, aby sme mohli e, sa teda oboznámiť dobre so situáciou. Takže prvne, že otvorím priestor na diskusiu, chcela by som navrhnúť, aby sme, sme si ešte vypočili i e, e, e, e EAAS. Pán Borman. Borman. Takže ale ešte vy teda, vy zastupujete tento úrad e, komisára. Takže keď takto sme sa zhodli, tak by som teda dala slovo pánovi Tolimanovi, ktorý bol nedávno vymenovaný za člena v, pra- v Rade pre ľudské práva. Ďakujem pekne za toto pozvanie, aj za túto možnosť hovoriť na tomto stretnutí a vítam túto diskusiu o Rade pre ľudské práva alebo revíziu. Ja som doteraz e, predsedal jednom schôdze na, na, predsedal tejto rade a pracovali sme na príprave najbližších rokovaní, ale takisto aj teda aké čo bude nasledovať, keď my e, v Ženeve vstúpime do tej intenzívnejšej fázy rokovaní, prvne sa všetko potom presunie do New Yorku. Ja som vďačný Európskom parlamentu za to, že požiadalo takúto štúdiu, na toto by sme sa chceli detálnejšie pozrieť a prediskutovať ju aj s našimi kolegami v Ženeve, aj v New Yorku, aj s jednotlivými členskými štátmi. A možno len veľmi stručne by som sa mohol vyjadriť niektorým eh, známom, ktoré pani uviedla vo svojej prezentácii. Ja myslím, že niektoré z tých výziev alebo z tých zistení, E, ktoré, pred ktorými stojí EÚ v otázkach e, Rady pre ľudské práva, tie už boli identifikované v posledných rokoch v rôznych štúdiách, ale musím povedať, že aj v našej každodennej práci e, každodennej sa stretávame s, s výzvami a snažíme sa riešiť potom problémy. Myslíme si, že viaceré kroky už boli podniknuté na riešenie problémov a na zlepšenie nášho výkonu alebo našej práce v Rade pre ľudské práva. Uvedol by som iba nie niektoré veci, ktoré sa týka odporúčaní e, pre radu. My súhlasíme s tým, že to, čo sa deje v Ženeve e, na Rade pre ľudské práva, nesmie byť izolované od toho, čo sa deje v Bruseli. To musí byť súčasťou zahraničnej politiky EÚ musíme mať veľmi dobré prepojenie medzi multilaterálnym a bilaterálnym rozmerom. A napríklad, keď vezmeme nejaký problém, ako napríklad sloboda náboženstva a podobne, to je jasné, ale keď sa pozrieme na konkrétnu krajinu, to, čo robíme či nerobíme so Ženevou, to je úzko napojené na našu konkrétnu stratégiu, ktorú máme k nejakej krajine v rámci našej zahraničnej politiky. Takže my si myslíme, že túto koordináciu je treba lepšie zlepšiť a samozrejme táto rada musí hrať kľúčovú úlohu pre zabezpečenie strategického postupu v Ženeve, ale zároveň, aby zabezpečila aj to prepojenie tých mainstreamových politík alebo ich zmainstreamovanie či zosúladenie. Dôležité je posilniť našu spoluprácu s jednotlivými pracovnými skupinami, E, ešte predtým, než sa veci dostanú na tú radu. Napríklad náš prístup v Ženeve, to je ďalší pod programu, je otázka Blízkeho východu. Nechceme o tom diskutovať len na našej rade, ale aj s našimi um, ostatnými kolegami. Um, takže to je ten prístup e, od prípadu prípadu. Potom ďalšia vec je, že to, čo sa deje na Rade pre ľudské práva, to uh, sa musí dos, dostať do uh, najvyššej miery plánovanie alebo tvorby tej zahraničnej politiky EÚ. Takže poprvýkrát za mnohé roky EÚ vlastne bude zastupovať e, na najvyššej úrovni zastupovať EÚ na Rade pre ľudské práva a vysoká komisár predstaviteľka pani Ashton pôjde. E, takisto bude hovoriť aj s členom tohto panelu a myslím, že aj poprvýkrát od roku 2005 bude aj Rada pre zahraničné otázky, vrátanie e, prijatia záverov Rady e, v, vo svetle nadchádzajúceho nadchádzajúcej schôdze Rady v Ženeve to znamená, že už to dostáva sa to na najvyššiu politickú úroveň. Takisto musíme zlepšiť e, naše, naše pole pôsobnosti, pretože v mnohých otázkach e, nielen z nášho, nášho pôsobenia v rade, ale aj na verejnom zhromaždení, napríklad môj predchodca Michel Tillemans, z belgického predsedníctva takisto predsedal 15. zasadnutie rady, aj, aj generálne zhromaždenie, čiže sme, už dosť veľa vecí sme zlepšili a zintenzívnili sme aj naše pôsobenie v Ženive aj na úrovni hlavných miest aj takisto, že už sa riešime otázky multilaterálne aj v rôznych neformálnych dialógoch aj sme mali, máme bilaterálne vzťahy s viacerými krajinami, vytvorili sme videokonferencie pri, v rámci príprav e, toh, te, Rady pre ľudské práva a jej valné zhromaždenie. A najbližšie pripravujeme aj stretnutie s africkými krajinami, Maroko a podobne. Tým sa dostávam k otázke, že EÚ by mala byť e, čo sa týka reputácie Rady pre ľudské práva, je to je schopnosť riešiť na konkrétne otázky ľudských práv, ako vznikajú. Keď v roku 2006 vznikla Rada pre ľudské práva, my sme o, tedy e, vraveli, že budeme e, reagovať na to, čo vzniká v reálnom čase a my sme ešte od toho veľmi vzdialení. Čiže my EU chceme prispieť tomu, aby naozaj rada riešila urgentné e, otázky v oblasti ľudských práv, kedy vznikajú prostredníctvom rôznych ad hoc stretnutí a podobne. To súvisí aj s e, tým, tým výsledkom štúdie, že je potrebné tieto diskusie zintenzívniť. E, avšak v posledných rokoch sa To znamená, že v niektorých posledných rokoch keď e, sú niektoré krajiny, e, ktoré iniciujú nejaký prípad, potom sú niektoré krajiny, ktoré vlastne nech, e, odmietajú to, že majú v krajine nejaký problém a niekedy je to veľmi komplikovaná otázka. Napríklad môžem pripomenúť veľmi komplikovanú situáciu so Sri Lankou. My sme konstantne konfrontovaní s takýmito problémami. Potom je tu aj určité napätie medzi tým, že chceme vytvoriť si niektoré aliancie s tými pokrokovejšími krajinami a nie niekde e, to nefunguje, ale my musíme dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi týmito krajinami, čiže v tom procese revízie musíme dosiahnuť e, lepšiu, lepšiu rovnovahou z hľadiska tých vzťahov, ktoré máme s jednotlivými štátmi. Čo sa týka európskej politiky na rade, a, a politiky Rady pre ľudské práva, je dôležité, aby v rámci multilaterálnej práce, ale aj celkovo aj práce rady musíme zapojiť aj jednotlivé členské štáty, musíme využiť ich schopnosti, ich politické vedenie, ich iniciatívy tak aby sme mohli lepšie spolupracovať aj s nimi. Toto znamená aj zároveň, že musí musia byť aktívne v diskusiách, že prispievajú e, tvorbe našich pozícií, našich stanovísk, ale tak ďalej, ale je dôležité, aby EÚ bola vypočutá s viacerými hlasmi. Samozrejme je dôležité, aby EU, to bolo vždy predsedníctvo EÚ, ale EÚ pozícia vždy musí byť zastúpená čo najväčším počtom e, hlasov. Nevidíme medzi nimi e, protirečenie, ale je to ako podpora, keď ich bude viac. A ten argument, e, že či EÚ prispieva blokovaniu vecí, myslíme si, že pre efektívnosť, nielen kvôli Lisabonskej zmluve, ale pre efektívnosti našej práce na multilaterálnych eh, fórach eh, musíme mať zastúpenie EÚ na veľnej hromade. A takisto musíme mať aj dôležitú úlohu pre členské štáty, ktoré potom budú robiť podporu našim posolstvám alebo tvoriť podporu našim posolstvám. Na samotnému, eh, samotnej revízii je niekoľko bodov, alebo v tej štúdii je to niekoľko bodov, s ktorými sa dá, dá súhlasiť a ako viete, Vyvinuli sme extenzívne úsilie, aby sme mohli využiť na jednej strane toto, toto preskúmanie, aby sme dosiah- mohli na báze čoho si zlepšiť náš výkon, pretože poukázalo to na určité systematické nedostatky a preto už prakticky pred dvoma rokmi sme snažili zlepšovať naše pozície. My takisto máme sme množstvo rôznych nápadov, nápadov a nielen nejaké pozície, ale naozaj dobré nápady, takže my sme sa veľmi snažili kolektívne a snažili sme sa spojiť s viacerými novými členskými štátmi, iniciovali sme rôzne e, stretnutia a vytvorenie rôznych skupín, ako napríklad v otázke, ako zlepšiť situácie, situáciu jednotlivých krajín, ako napríklad zaviesť to určité programy, a takisto ako riešiť urgentné situácie, ale takisto ako zaviesť aj konkrétne postupy s tým, že tam budú zavedené kľúčové ciele Európskej únie. A je tu aj dosť veľký odpor e, posilňovať tieto prvky na pra- v rámci rady, respektíve tu odpor z rady, takže sa ocitáme v dôležitom e, negociačnom procese v Ženeve. A ako viete, až dnes E, v podstate je to prvýkrát, kedy e, sme tu mali odprezentovaný e, výsledok z tohto revizného procesu, bol prezentovaný zo strany Ženevy. A my sme takisto pripravili naše vyjadrenia k týchto diskusí a zdôrazňovali sme aj v našej práci, že E, vo vzťahu k našim vzťahom s ostatnými delegáciami nie je dôležité, aby táto práca sa nesústredila len na všeobecné stanovisko e, ale konkrétne aj zameranie na jednotlivé konkrétne krajiny. A myslíme si, že Ženeva je ešte len prvý krok a v New Yorku budú ďalšie rokovania pokračovať, vrátanie ďalších e, e, otázok, ktoré sa týkajú kvalitného členstva. Myslím, že aby som tu mohol skončiť. Áno, ďakujeme pekne pánovi Toermanovi za komplexný prehľad toho, čo by Európska únia mohla získať touto revíziou a aká by mala byť naša pozícia. Pán Herc, chcete doplniť e, stanovisko EAS? Pán Herc, nie. Ďakujem. Sme v tom istom týme, takže nie. Som veľmi rada, hovorí pani predsednička, že ste v jednom týme, pretože ten tým je veľmi dobrý. Takže teraz sa obraciam na e, pani e, Linár Arvidson. Ďakujem pekne. Myslím si, že veľa dobrých myšlienok e, tu už odznelo. A doktorka Smith vo svojej prezentácii, to bolo veľmi zaujímavé, kľúčové stanoviska, pokiaľ ide o revíziu, tak toto sme vám sprostredkovali, vypracovali sme náš dokument, takisto sa Eh, pripravoval zvláštny dokument eh, so stanoviskami iných subjektov. Má tri krátke body. Najskôr, ako odznelo zo strany eh, doktorky Smicovej aj zo strany pána Toermana. chceme, aby rada bola lepšia, pokiaľ ide o riešenie chronických a urgentných situácií, aby mali väčšiu pôsobnosť, aby si mohli rozšíriť eh, svoju eh, skrinku nástrojov, pokiaľ ide o tie naliehavé stretnutia alebo využívanie panelov nie len počas schôdz, ale aj medzi schôdzami. Vysoká predstaviteľka tiež predložila myšlienku, že by eh, mala byť táto schôdza mimo Ženevy, v iných regiónoch, aby tu bola skutočná interakcia a tiež povedala, že rada by mohla mať špeciálne schôdze bez výsledkov, alebo že by som mohla zintenzívniť svoju prácu rozličnými vyhláseniami a stanoviskami, aby sa rozšíril e, ten objem nástrojov, ktorými sa riešia chronické a naliehavé situácie. Potom k špeciálnym postupom, samozrejme nezávislosť špeciálnych postupov je kľúčová aj pre nás. Tri krátke poznámky k tejto veci. V prvom rade, pokiaľ ide o etický kódex, ktorý bude regulovať e, fungovanie, tak tu máme pocit, že implementácia takéhoto kódexu by sa dala e, vyriešiť samoregulačnými subjektami. To znamená, že špeciálne postupy budú samoregulované teda zistí sa, či sa porušili pravidlá alebo nie. Po druhé, bude tu určitá kontrola. Máme pocit, že by bolo zaujímavé mať objektívne hodnotenie e, krajín, do akej miery oni spolupracujú. Sú tam e, pozvanky, možno, že sú problémy e, s e, dátumami návštev alebo nejaké iné problémy, čiže toto by mohlo byť vyhodnotené prostredníctvom iných nástrojov. A po tretie, veľmi technická vec, ale počas schôdze OSN, pretože bol nedostatok času, tak uh, došlo k tomu, že schopnosť interakcie s jednotlivými e, členmi bola obmedzená, pretože e, sa zároveň prezentovali správy, teda súčasne a to rozhodne neprispieva k dobrej diskusii, čiže chceme sa vrátiť k myšlienke mať jednu diskusiu na spravodajcu alebo nezávislého experta, aby sa posilnila schopnosť e, interakcie. No a potom ešte, e, pokiaľ ide o našu vlastnú nezávislosť, chcem zdôrazniť, že to je pre nás aj naďalej kľúčové a hoci vysoká predstaviteľka informuje radu o jej činnostiach, jej nezávislosť zostáva aj naďalej kľúčová a toto je e, teda ďalej, naďalej dôležité a rada e, sa s vami prosprávame v ďalších podrobnostiach. Ďakujeme. No a teraz otváram diskusiu pre kolegov, aby mohli pokračovať v tejto diskusii. Pani Lohbíler, ktorá je členkou e, pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre OSN a bola súčasťou delegácie, ktorá navštívila valné zhromaždenie Má slovo. Ďakujem pekne. Mám určité ďalšie body. Ďakujem doktorke Smisovej za jej štúdiu, ktorá e, si samozrejme vyžaduje našu úplnú pozornosť, e, aby sme to mohli úplne pochopiť. No a zdôrazňujem, že EÚ musí zostať silná pokiaľ ide o jej mandát a uznesenia, hoci toto sa najťažšie získava, pretože e, v oblasti štruktúry e, OSN pre ľudské práva um, nikto iný nedokáže poukázať na tých, ktorí porušujú ľudské práva, konkrétne hovoriť o jednotlivých národných kontextoch. Hovorili ste tiež, že Európska únia by mala prispieť e, a zosúladiť svoju prácu v oblasti ľudských práv s OSN. A mám iba jednu skúsenosť, jeden príklad tým, že sa vypracovalo toto stanovisko k Frontextu, k tej hraničnej agentúre. E, mala som pocit, že e, bolo to jednoduché povedať, že Európska únia, táto agentúra, ktorá je pod zaštitou EÚ, by mala brať do úvahy znalosti a autoritu expertízy Úradu Vysokého komisára pre ľudské práva. Keď sa pozrieme na výsledky UPR, keď sa má posudzovať situácia v oblasti ľudských práv v, e, v reále, ale zistila som, že toto sa nedeje, čiže Hovorí sa o e, úrade e, Vysokého komisára pre ľudské práva, ale nie o ostatných inštitúciách a, a teda v parlamente by sme mali zdôrazniť to, že táto expertíza sa musí brať do úvahy a nemali by sme e, zdvojovať štruktúry, ktoré už existujú mimo. Vy ste tiež hovorili o tom, že EÚ by nemala E, konať ako blok, e, mala by možno znížiť e, svoju energiu, pracovať ako blok. To je poprvýkrát, kedy to protirečí s, s, tým, s tým našim zmýšľaním, pretože EÚ stratila alebo nepresadila svoje uznesenie tým, že nehovorila jedným hlasom. Myslím, že pán Tojerman to povedal. Toto je taký bilaterálny, proaktívny prístup. Takže tu tým, že sme si neprečítali všetko, čo ste napísali, tak ja sa vyjadrím iba k tomu, čo ste povedali a vidím tu protirečenie eh, s našim stanoviskom. Uh, a potom ešte otázka na vás oboch, ale tiež na pána Tojermana. Tiež povedali ste, že bloky v Rade OSN sú veľmi silné, ako aj tí, ktorí eh, bránia mnohým eh, rozhodnutiam. Ale tu v takýchto podobných skupinách Egypt bol veľmi silným hráčom a politika sa mení, ale diplomati zostávajú a ja dúfam, že v budúcnosti so zmenami, ktoré nás čakajú v Egypte, dôjde aj k politickým zmenám a v zmene prístupu, že tu bude serióznejšie ponímanie porušovania ľudských práv a dúfam, že v blízkej budúcnosti sa uvidí eh, a že toto neoslabí eh, nejaké spriaznené skupiny. Ďakujem. Ďakujem. Nemáme žiadnu ďalšiu žiadosť o slovo, ak sa nemýlim, takže vypočujeme si doktorku Smitovu, jej reakciu alebo mm, jej odpovede. Eh, reakcia posilnený štatút, takže EU e, a jej zmiznutie ako bloku z Rady OSN pre ľudské práva. Tu je automatická opozícia od takých miernych demokratických krajín tzv. juhu. Toto je veľmi silný prúd a je tu atmosféra v rade, ktorá je veľmi spolitizovaná, kedy je ťažké pre krajiny, aby sa vymanili z týchto blokov. Keď ste napríklad z krajiny, ktorá chce mať e, stále kreslo v, v bezpečnostnej rade alebo snažíte sa dostať z nejakej konkrétnej skupiny. V takejto situácii Európska únia je prehlasovaná, Eh, odmanévrovaná, tak ako to bolo v prípade Sri Lanky a um, preto nechceme robiť to, že Európska únia bude mať zaručené nejaké číselné víťazstvo. Sme v situácii, kedy sila argumentu môže dosiahnuť víťazstvo, pretože sme v kontexte, ktorý je takto spolitizovaný. A preto perspektíva toho, ako zosilniť postavenie Európskej únie na svetovej scéne, e, nie je našim cieľom. Zaujímame sa o to, ako Európska únia môže zlepšiť prácu Rady pre ľudské práva a teda posilniť e, dôležitosť ľudských práv. Musíme sa teda musíme dosiahnuť teda vymanenie sa z týchto blokov, pretože je takmer nemožné e, vybudovať koalície kvôli takýmto blokom. Ak Európska únia zostane blokom, tak práve toto bude stimulovať. Videli sme to v prípade hlasovania e, valného zhromaždenia v New Yorku. Je to automatická opozícia, opozícia ktorá nepomáha nikomu a nepomáha určite programu ľudských práv. Preto odporúčam, aby Európska únia bola užšie skoordinovaná, jednotná. Členské štáty musia mať prioritu v ľudských právach a takisto aj e, čo sa týka práce rady, preto e, tu musí byť oveľa efektívnejšia a zjednotenejšia práca EÚ. Systém jedne, jedných jedného hlasu a mnohých eh, posolstiev eh, fungoval veľmi dobre, ak tu bola dobrá organizácia zo strany členských eh, štátov, pokiaľ ide o prezentáciu jednotného posolstva, ktoré sa niekedy odlišovalo, pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty, to sa toleruje. Európania teda vyplnili ten čas na diskusiu ak Európska únia bude zdôrazňovať posilnený štatút Rady pre ľudské práva, tak aká je úloha tohto štatútu? Posolstva EÚ bude zredukovaný, pretože e, bude z, skrátený rečnícky čas, e, kde sú teda priority. Je to ťažké, pokiaľ ide o tie rečnícke priority. Všetky členské štáty EÚ, ktoré sú členmi rady, e, budú mať prioritu. Takže ak EÚ sa bude snažiť o posilnený štatút v rade, tak ostatné skupiny budú hľadať alebo snažiť sa o tento štatút tiež a nikam sa nedostaneme, pretože situácia bude zablokovaná v rade. Takže EU by nie, že mala robiť menej, ale lepšie sa zorganizovať a mať väčší dosah. Je to otázka podľa mňa prezentácie tiež. Takže viac EU neznamená, že to automaticky pomôže práci Rady e, OSN pre ľudské práva. Čiže toto je moja pozícia, pokiaľ ide o posilnený štatút, čo by teda bolo predmetom môjho hlavného komentára. Ďakujem. Ďakujem doktorke Smitovej. A teda z mojej strany by som sa spýtala, či by ste mohli objasniť to, čo ste povedali o, ohľadom potreby integrácie Rady pre ľudské práva a jej e, stanoviska k zahraničnej politike EÚ. A mohli by ste nám uvieť príklady, alebo kolegovia z EAS by mohli spomenúť nejaké výzvy v tomto ohľade, pretože sa mi to zdá dôležité. Inak e, jednoducho nevyzeráme veľmi inteligentne, ak e, pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Jedna z, jeden z najväčších problémov v zahraničnej politike je Ehm, rozvoj politickej integrácie alebo koherentnosti a tento podvýbor sa veľmi snaží o to, aby sme vytvorili správne štruktúry, aby ľudské práva boli zaintegrované do všetkých krokov v zahraničnej politike. Určite to nie je jednoduché, ale táto situácia je nová a mohli by sme sa na takom niečom v praxi dohodnúť. Takže chce sa niekto vyjadriť k tejto veci, Uvedomím si, že kolega Prody požiadal o slovo, takže dám slovo pánovi Prodymu a potom uvidíme, či budú nejaké reakcie. Len veľmi stručne považujem eh, za dosť ťažké pochopiť eh, stanovisko pani Smithovej, keď zvážime na stanovisko Panafrickej eh, únie Tam sú rôzne stanoviská eh, v jednotlivých členských štátoch a veľmi ťažko sa dosahujú, získavajú dohody. Ale to by bolo užitočné aj v oblasti ľudských práv. A Afrika sa už postupne začína vrácať k niektorým týmto témam. Teda ja eh, to nevnímam nejako konfliktne. Domnievam sa, že by sme to mali vnímať ako celok. Mali by sme hovoriť všetci jedným hlasom. Mali by sme sa snažiť vytvárať e, také aliancie, ktoré budú schopné obstáť aj v ťažkých časoch. Myslím, že SVČ môže byť veľmi zaujímavým a užitočným projektom v získavaní tieto zhody. Ak by sa nám podarilo dostať do takéto situácie, bolo by to prednostné pre všetkých. Najmä pre zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv. Teda ja by som to nevnímala ako nejaký protiklad alebo konflikt. Musíme sa snažiť zo všetkých síl na oboch frontoch, pretože synergia, ktorú by sme mohli získať, by bola dosť dôležitá. Ďakujeme pekne, pán Prody. Myslím, že si ešte vypočujeme e, niečo podrobnejšie o tomto zdarlivom paradoxe. Ak sa nikto ďalší nehlasí o slovo, tak e, by som dala slovo pánovi Teormanovi. Ďakujem. My sa neustále venujeme otázkam, ktoré tu zazneli. Nemáme možnosť e, vzdať sa Európskej únie iba za účelom OSN. Lisabonská zmluva neplatí v New Yorku ani v Ženeve. Musíme e, sa snažiť ju presadiť, musíme presadiť náš výkon aj v našich radoch, ale aj v New Yorku, aj v Ženeve musíme zlepšiť koordináciu Európskej únie. E, tomuto e, sa musíme venovať, ale skôr na tom vonkačnom fronte, nie na našom domácom fronte a taktiež citlivé otázky posilniť pozíciu členských štátov v niektorých oblastiach eh, viete, že už existujú programy zdieľania eh, rizik na OSN, ale na iných grémiach. Musíme to presadzovať aj naďalej, aby sme efektívnejšie využívali kapacity. Musíme na tom pracovať spoločne. Okrem toho musíme tiež k tomuto pristupovať inovatívne. Jedným takýmto prístupom je jedno jediné posolstvo, ale viacero hlasov už to zaznelo, že v kontexte revízie Rady pre ľudské práva Európskej únie obstala dobrá, ale keď sa pozrieme na dokument a na spôsob, aký bol prezentovaný, eh, je dosť prekvapujúce, ako málo návrhov z nášho pera sa tam dostalo. Nepodarilo sa nám presadiť dostatočne naše návrhy do tohto dokumentu. Na druhej strane vidíme rôzne modely našej činnosti, napríklad eh, významný úspech eh, bola Európska iniciatíva v oblasti trestu smrti na valnom zhromaždení. toho sa vždy vníma ako nad eh, regionálna aliancia, ale to sa môže odzrkadliť aj v iných oblastiach. Dochádzalo k tomu aj v minulosti a dôjde tomu aj na najbližšej schôdzi Rady OSN pre ľudské práva, pokiaľ ide o práva homosexuálne lesbičiek. Sú to regionálne skupiny, ktoré sa snažia presadovať iniciatívy, to Európska únia podporuje, ale to hraničí aj s lobizmom. Musíme sa e, zamyslieť nad tým, ako ďalej rozvinúť tento systém. Tieto aliancie sú zložité, keď sa pozrieme na konkrétne oblasti jednotlivých krajín. Sú to regióny, e, ktoré nie sú vždy ochotné spolupracovať, e, ale dosť ťažko sa presne určujú, o ktoré krajiny ide. Najmä keď sa má riešiť nejaké konkrétne problémy v danom regióne. Musíme si uvedomiť, e, že prostredie e, v Ženeve je trochu iné ako na balnom zhromaždení v New Yorku. E, musíme zvážiť, čo na konfore sa darí ľahšie presadiť. Musíme zvážiť špecifické jednotlivých situácií a iniciatív. To isté platí aj pre revíziu činnosti Rady OSN pre ľudské práva. Ešte posledná vec. Pani eh, Lochwiller sa vyjadrila k otázke možnej zmeny prístupu niektorých krajín eh, k Rade pre ľudské práva. Vidíme na príklade Egypta, eh, že na jednej strane Egypt propaguje ľudské práva na Rade pre ľudské práva, ale zároveň vidíme, že im záleží najmä na posilnení možnosti rady riešiť situácii jednotlivých krajín. A krem toho vidíme, že mnoho krajín, ktoré propagujú doma princípy demokracie ľudských práv, nie sú ochotné propagovať eh, takéto ciele z oči voči tretím krajinám, najmä v kontexte OSN. Teda musíme aj s týmito krajinami pracovať, musíme ich upozorňovať eh, na mm, potrebu zmeny aj v iných krajinách v rámci OSN. Ďakujem. Pani doktorka Smithová. Ak dovolíte, ja by som sa rada vyjadrila k otázke, ktorú ste vy načrtli. E, tu nejde len o mainstreaming ľudských práv, ide tu o to, ako seriózne členské štáty pristupujú k otázke ľudských práv a ako, ako prioritu kladú na ľudské práva. Myslím, že to je e, mnoho širšia otázka. Ja by som sa nerada púšťala teraz e, do tejto polemiky ale musíme si uvedomiť, že ľudské práva sa musia e, dostať o mnoho vyššie v rebríčku priorité e, v medzinárodnom meradle, ak by sa to podarilo a ak by sme zvážili, kto podporuje Európanov e, na Rade pre ľudské práva, kto hlasuje rovnako ako oni, kto ich podporuje v hlasovaní a kto nie, je skutočne zarážajúce, že je mnoho demokratických krajín, ktoré nepodporujú a aj Egypt by sa demokratizoval, neznamená, že by bol automaticky naklonený západu. Zaznamenali by sme tam rovnaký vývoj ako v prípade iných dobre známych a silných demokratických krajín v tzv. rozvíjajúcom sa svete. Teda musíme sa snažiť prelomiť tieto bloky tak, aby sme umožnili veľmi racionálne rokovanie o situácii v jednotlivých členských eh, štátoch. V niektorých krajinách eh, je potrebné hovoriť o týchto veciach. Jedným spôsobom, ak by sa to mohlo podariť, je, ak by Európska únia upozornila svojich partnerov na to, že sleduje pozorne ich kroky na Rade OSN pre ľudské práva, pretože Predsa len mnoho krajín získava dosť štedrú pomoc z Európskej únie alebo dosť štedré e, obchodné úľavy a preto by Európska únia mala hovoriť otvorene a nahlas v oblasti porušovania ľudských práv a presadzovať lepšie svoje stanoviská na rade. Nede tu len o dialógy o ľudských právach, ale ide o dialógy medzi EÚ a strategickými partnermi. Títo partnery eh, si musia uvedomiť, že eh, záleží na týchto stanoviskách. Nepovažuje sa za priateľský krok, ak napríklad niekto hlasuje eh, za nezasahovanie do situácie na Sri Lanke. Eh, k tomu došlo a došlo k tomu aj v prípade politiky o východnom susedstve. Výbor pre ľudské práva má právo eh, skončiť rokovanie napríklad eh, na tému ľudské práva v Číne. A bola som dosť šokovaná, že k tomu už došlo. Okrem toho som bola šokovaná, že sme nezískali podporu krajín, ktoré sú dosudko prepojené s Európskou úniou. Teda, keď hovorím o integrácii pozícií, mm, tak e, to myslím tak, že to, čo sa deje v Ženeve, musí vychádzať odtiaľto z Bruselu a z rokovaní s tretimi krajinami, aby sa problematika ľudských práv poňala e, celostnejšie, aby sa to lepšie prepojilo aj s rokovaniami na e, Rade pre ľudské práva OSN, tak aby ľudské práva boli e, súčasťou e, zahraničnej politiky Európskej únie vo všeobecnosti. Ďakujem pekne, e, čo skoro už ukončíme tento bod. A ešte by som dala na záver slova pani Lochbiller. Ďakujem. Len krátka poznámočka, ak dovolíte. Pani doktorka Smithová povedala, že Ehm, Európska krajina má eh, úzke prepojenia s niektorými krajinami v oblasti rozvoju pomoci a tak ďalej. Ja, ja som si spomenula, že musíme taktiež využiť všetky eh, naše formy komunikácie aj s americkým kongresom, pretože nový predseda amerického kongresu a výboru pre zanečné vzťahy, je to predsedníčka, ehm, hovorila veľmi otvorene, už neviem, v ktorom časopise uviedla, že ak Rada OSN pre ľudské práva neplní výsledky, prečo by eh, Spojené štáty americké mali naďalej pôsobiť. Myslím, že aj my sa musíme tomu venovať. Musíme si uvedomiť, že je to skutočne jedinečná organizácia multilaterálna na globálnej úrovni, ktorá môže dosiahnuť pokrok. A Spojené štáty by mali naďalej podporovať jej činnosť, nie ako predchádzajúca vláda, iba sledovať vývoj v tejto oblasti. Ďakujeme pekne za túto poznámku, pani Lochbiller. Teraz myslím, že je na čase, aby sme e, sa posunuli ďalej. Ešte sa budeme naďalej venovať a e, Rade OSN pre ľudské práva. Prejdeme však k bodu 5, kde budeme hovoriť o ďalších krokoch po správe e, Goldstone v konflikte v Gaze a tiež o správe, ktoré sa týka flotily z Gazy. Tak ako koordinátori už schválili. Snažili sme sa pozvať samotného sudcu Goldstona na našu schôdzu, ale žiaľ nebol schopný prísť. E, bola by som rada, keby ste e, sa rozprávali mimo sály, hovorí pani predsednička. Sudca Goldstone naznačil, že by veľmi rád prišiel na našu schôdzu, niekedy v budúcnosti, keď to bude vybehovať obom stranám. A takisto eh, Kristina Tomušák a Hina Gilani, ktorí sú z výborov, ktoré sledujú výsledky po prijatí tejto správy a taktiež nemohli dnes eh, prísť na našu schôdzu. Máme tu však eh, Elinu Arvidson z regionálneho zastúpenia vysokého predstaviteľa OSM pre ľudské práva a ona nás poinformuje o situácii. Poslanci obdržali mnoho relevantných dokumentov aj papierom a e-mailom, ako aj samotnú správu sudcu Goldstona. Ak teda dovolíte, ja by som teraz dala slovo na 8 minút všetkým našim trom pozvaným rečníkom. Najskôr pani Arvicon a druhým rečníkom bude Dara Muraj a Treťou rečničkou bude pani Miri Weingarten, ktorá je aktivistkou, židovskou izraelskou aktivistkou, ktorá práve teraz žije v Londýne. V minulosti pôsobila ako riaditeľka organizácie izraelských lekárov pre propagáciu ľudských práv. Srdečne vítame všetkých našich hostí. Nech sa páči, máte každý 8 minút dispozícii. Ďakujem pekne, pani Hautala. A ďakujem aj za pozvanie na toto vypočutie. Ja by som sa rada vyjadrila k dianiu od prijatia e, týchto dvoch významných správ, najmä správy misie o konflikte v Gaze, je to správa Goldstone a taktiež správa e, výboru OSN nezávislých odborníkov, ktoré skúmali závažné porušenia incidentu eh, v prípade flotily v Gaze. Ako iste viete, správa Goldstone bola prezentovaná v septembri 2009 eh, Rade OSN pre ľudské práva. Má 574 strán, eh, obsahuje analýzy 36 konkrétnych incidentov počas konfliktu v Gaze v rokoch 2008-2009 a dospela k záveru, že aj Izrael aj Palestína sa dopustili vojnových zločinov a možno aj zločinom proti ľudskosti v tomto konflikte v Gaze. Správa vyzýva obe tieto strany, aby skúmali a vyšetrovali svoje vlastné kroky a ak dospejú k záveru, že neboli schopné zasiahnuť, ak zistia, že došlo k zločinom proti ľudskosti, malo by sa to riešiť na medzinárodných súdoch. Čo sa stalo odvtedy? No už v roku 2010 Rada pre ľudské práva zriadila nezávislý výbor, ktorý bol poverený vyšetrením a vyhodnotením akýchkoľvek konaní, ktorých eh, sa dopustila izraelská vláda a palestinská strana vzhľadom na obvinenia z Gostovskej správy. Tento nezávislý výbor predložil svoju správu pred niekoľkými mesiacmi a dospel k týmto záverom. Poprvé, Izrael vykonal vyšetrovania viacerých e, incidentov, ale iba štyri viedli k trestným obvineniam a jeden z nich e, k trestnému obvineniu z dôvodu odsudzenia kreditnej karty Ďalšie prípady neviedli k vyšetreniu obvinení z Goldstonovej správy. a Ďalej e, výbor dospel k záveru, že sa nevyšetrili kroky e, zásahu na vysokej úrovni a taktiež sa nevyšetrili obvinenia za porušenie ľudských práv na západnom brehu v čase tohto konfliktu. Okrem toho sa tam spomína viacero výhrad, či e, toto vyšetrovanie bolo nestranné. Výbor tiež vyhodnotil vyšetrovania na palestinskej strane v tejto oblasti. Sledovací výbor dospol k záveru, že palestinské orgány e, zriadili nezávislý výbor vyšetrovateľov. E, stretli sa s zásadami tohto výboru a Dospeli k záveru, že tieto vyšetrovania boli v súlade s medzinárodnými normami, avšak tento výbor palestinských orgánov nebol schopný v plnej miere vyšetriť obvinenia e, zo závažných zločinov, vojnových zločinov, pretože nemali boli e, prístup do pásma gazy. No a čo sa týka výboru vyšetrovania, ktorý zriadila organizácia Hamas a de facto zastupuje región Gazy a je, s nimi sa stretli a dospeli k záveru, že nebolo vyvinuté žiadne úsilie, aby sa vyšetrili závery tejto pozorovateľskej misie. Odvtedy e, už bol obnovený mandát tohto výboru. Výbor sa opäť ujal činnosti pozostáva z dvoch nezávislých odborníkov, e, súdni, súdkyne Davisovej a sudcu Davidsona. Teraz sa snažia spolupracovať e, a sledovať vyšetrovanie prípadov, ktoré sú práve otvorené a chystajú sa vycestovať do regiónu, aby sa stretli so všetkými zúčastnenými stranami, aby získali najaktuálnejšie informácie o prebiehajúcich vyšetrovaniach. Tento výbor predloží správu rade 16. marca, pravdepodobne však až 21. marca na najbližšej schôdzi. Potom budeme teda mať ďalšie informácie o ďalšom pokroku v, tých, v týchto vyšetrovaní. Pokiaľ ide o správu k flotile, v krátkosti, túto správu vypracovali traja členovia misie. Táto misia bola poverená iba 3 dní po tejto udalosti 2. júna 2010. Pozostávala z troch sudcov. De Silva Phillips a pani Santarian, ktorá je niekdajšou členkou výboru vyšetrovania násilia na ženách. Tento výbor Bylo rozhovory s viac ako stovkou svetkov a dospok záveru došlo k porušeniu medzinárodnej legislatívy a legislatívy vlastných ľudských práv zo strany Izraela na lodiach a tiež počas zadržiavania v Izraeli. Výbor dospel k viacerým konkrétnym záverom, pokiaľ ide o správanie izraelských vojakov, vrátane toho, že došlo k dôkazom o popravách v šiestich z deviatich prípadov smrti a taktiež dospeli záveru, že blokáda gazy e, bola nezákonná v čase incidentu, pretože mala negatívny vplyv na obyvateľstvo gazy a viedlo to k pretrvávajúcej humanitárnej kríze, ktorá mala všetky črty kolektívneho trestu. Toto sú iba v skutočnosti nie sú tam žiadne konkrétne odporúčania. Tie mala na starosti Rada pre ľudské práva. Táto rada sa venovala tejto správe pred niekoľkými mesiacmi a požiadala kanceláriu vysokého predstaviteľa, aby predložila správu o sledovaní eh, vývoja situácie na najbližšej schôdzi rady v marci. Potom vysoký predstaviteľ požiadal informácie aj zo strany Izraela, aj z Turecka, aj eh, od palestinských orgánov o krokoch, ktoré ich vlády podniknú na to, aby sledovali plnenie Mm, tejto správy a v marci sa týmto bude rada taktiež zaoberať. V marci teda bude hľad e, o všetkých týchto skutočnostiach. Ešte krátka poznámka, ak dovolíte, o spolupráci týchto misií s Izraelom aj zo strany misie Goldstonovej, aj zo strany pre flotilu a tiež zo sledovania odporúčaní správy. Boli to teda tri misie a všetky zaznamenali ochotu spolupracovať zo strany Izraela. A boli ochotné teda respektíve Izrael nebol ochotný spolupracovať s týmito misiami. Ak by bol býval ochotný, všetky misie by boli ochotné počúvať eh, výhrady, pripomienky Izraela, ale nedošlo k tomu, žiaľ, ďakujeme pekne za presne 8 minút vašej prezentácie a tiež za veľmi podrobné informácie. A teraz by som dala slovo pánovi Darokovi Marimu z Palestinského centra pre ľudské práva a taktiež na 8 minút. Dobrý večer, ja by som chcel hovoriť eh, o vyšetrovaní, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s Goldstonovou správou a uzneseniami eh, Rady pre ľudské práva. Ja Pokúsim sa nebyť e, príliš technický, ale chcel by som uvieť e, tie štyri hlavné požiadavky, ktoré boli e, pri, pre tieto vyšetrenia, pre toto vyšetrenie. To znamená, to prvý základný, základná požiadavka je to, aby to vyšetrovanie bolo efektívne. To znamená, že musí musí zabezpečiť, nesme nič teda zakrývať, musí e, zabezpečiť aj identifikáciu zodpovedných, aby to viedlo potom aj k trestnému stíhaniu. Druhá vec, že to musí byť nezávislé a nestranné, to bola samozrejme, zdá sa to ako samozrejme požiadavka, ale to muselo byť dodržané nielen z hľadiska zákona, ale aj fakticky. E, tretie a štvrté požiadavky boli, že to bude na čas e, a rýchle a že to bude predpo- bude to k dispozícii potom na verejné pripomienkovanie tak aby e, teda došlo k vykonaniu spravodlivosti. Teda budem hovoriť najprv o pri, pri palestinských šetreniach. E, tak e, vláda v Gaze, ako aj v Ramalahu, pripravili e, rôzne výbory rôznych nezávislých stupňov, aby e, pripravili šetrenia. E, oni pri, prišli s rôznymi výsledkami, ale pos, hovorili, skúmali rôzne otázky, skúmali identifikáciu osôb a podobne a neboli tu ale identifikovaní žiadne, žiadne zločiny. Na, na izraelskej strane veci boli oveľa viac eh, jednoznačnejšie a myslím si, že celkové posolstvo bolo, že eh, sa tu tvorí akási ilúzia, že tu bola nejaká spravodlivosť, pričom bez toho, aby sa tu eh, viedol spravodlivý proces. Takže my tu sme diskutovali o veciach. Moja organizácia vznikla v roku 1995 a naše závery, ktoré máme, sú viac ako 15-ročnej skúsenosti, ktoré máme, keď sa nám podarilo dostať viaceré prípady pred súd. Prvá vec je rozsah eh, šetre, vyšetrovania to znamená, že na čo, alebo čo, čo skúmali e, tieto šetrenia. Prvá vec, keď začnete robiť vyšetrovanie, je, že pravidlá a kontext tam musia byť e, e, zákonné. To znamená, že vyšetrovanie je vtedy, keď ne v poriadku, keď sa musí, keď sa to vymýka z rámca zákona. To znamená, a to sa dalo deje v výnimočných prípadoch. Potom druhý faktor je, je samotný akt vyšetrovania, samotný akt vyšetrovania. To znamená, že sú tu dva, dva principiálne mechanizmy, ktoré sa používajú. Prvý je teda operačný debriefing. Um, toto je postup, ktorý iniciujú vojaci, aby analyzovali udalosti z vojenského pohľadu, aby zistili, aby sa mohli poučiť, aby mohli sa pre budúcnosť zlepšiť svoj výkon. Takže v toho, tohto pohľadu je to podobné ako postup, ktorý by zabezpečili všetky e, armády vo svete. Však e, problém je tu, že tu to je aj e, v trestné šetrenie, čo v podstate nie je. To znamená, že všetky, všetko šetrenie musí byť anonymné, nemôžu byť žiadni vojenskí e, alebo ani nevojenskí svetkovia a nesmú vojaci ani konať vo svojom vlastnom záujme pri takomto šetrení. A potom jedným z najdôležitejších komponentov pri týchto operačných debriefingoch je, že nikto z tých nesmie že to nesmie viesť k súdu, ale keď my chceme takéto rozhodnutie um, E, spochybňovať, tak my nemôžeme to spochybňovať to zistenie ešte e, predtým, než vieme, aký je rozsudok. Čiže čo sa týka vojensko-policajnej e, šetrenia, to je sekundárny problém. Primárny problém je, že veľmi výnimočne spolupracujú a výrazne sa spoliehajú na samotné svoje operačné debriefingy, takže potom mm, to nie je dostatočne systematické aby som uvedol príklad e, ochoty viesť tieto vojensko-policajné šetrenia za 7 rokov. Od roku 2000 do 2007 došlo k takých 3000, asi 3700 umrtiam palestinských e, obetí. E, tak že k tomu ďalších 14 tisíc eh, zranení a to celé viedlo k 327 šetreniam, takže to je naozaj veľmi, veľmi malé, mno, malý, malý pomer. Eh, takže aby som použil analogiu, v roku 2007 bolo um, ehm, 107 porušení izraelskými vojakmi, eh, takže to bolo viac než e, v tom roku, keď sme hovorili o palestinských obatiach. Ešte stručne budem hovoriť e, o generálnom e, prokurátorovi, o advokátovi. Ten je vymenovaný zo zákona. V tomto prípade išlo o plánovanie operácie, avšak potom tá, ten advokát bol vlastne zodpovedný za to, že či e, to bude e, spadať pod trestné právo alebo pod Takže bola to tu dosť e, absurdná situácia, keď si to takto položíte otázku. To sú problémy systémov ako celku. Myslím si, že problém, ktorý tu je, odkedy bolo teda, je, akým spôsobom bolo tento systém zavedený do praxe. E, E, že Izrael otvoril asi 150 e, konaní a asi 103 e, operačných debriefing a 47 šetrení a niektoré z týchto vojensko-policajných šetrení boli tzv. otvorené a mnohé z nich sa prekrývali. A v tomto kontexte moja organizácia obdržala 48 stiažností, takže to sme len my a to je len malá časť, väčšina týchto šetrení už e, bola ukončená e, s systematickým zistením, že e, izraelskí vojaci konali v súlade so zákonmi, avšak v prípade obetí neviem, aká je situácia. Čiže keď to celé zhrniem, došlo k štrom odsúdeniam jedna osoba, ktorá slúžila nejak e, nejak, ktorá bola teda odsudená k trestu alebo ktorá skutočne nastúpila na výkon trestu. To bola osoba, ktorá e, naozaj ukradla to spomínanú kreditnú kartu a išla do väzenia na 7,5 mesiaca. A potom e, 4 pokusy e, e, o zabitie vlastne boli, e, jeden, prípad, jeden z toho prípadov bol, keď osoba strieľala na osobu, ktorá držala bielu vlajku. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo pani Miri Weingarten, židovsko-izraelskej aktivistke, ktorá žije momentálne v Londýne. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Mohla by som e, trošku zadefinovať, že prečo tu som. Pred rokom som hovorila v parlamente v súvislosti s rovnakou témou. Vtedy som zastupovala tri izraelské organizácie pre ľudské práva. Dnes izraelské organizácie pre ľudské práva nie sú ochotné zastupovať samé seba priamo v medzinárodných fórach a dôvodom je, že došlo k procesu zastrašovania proti takýmto zúčastňujú v tých takýchto procesoch, kde sa hľadá zodpovedný a nie je len k zastrašovaniu, ale dokonca aj ku kriminalizovaniu týchto osôb. Mm, ale k tomu sa ešte vrátim. Čo sa týka témy e, týchto vyšetrovaní, môžem povedať, že organizácie pre ľudské, izraelské organizácie pre ľudské práva sa tiež zúčastnili procesu monitorovania izraelských šetrení. V niektorých prípadoch dokonca aj koordinovali um, organizovanie svetkov, ktorí potom vypovedali pred týmito vojenskom um, policajnými vyšetrovaniami, o hovoril um, Darak a dospeli k eh, podobným um, záverom, ktoré boli už publikované minulom roku, v roku 2010, eh, týkali sa mm, rôznych štruktúrálnych nedostatkov. A čo sa týka potom podstaty, to je základ. Nedošlo vlastne eh, k žiadnemu určeniu, prekročeniu zodpovednosti eh, týchto vojakov. Už od septembra, odkedy teda táto správa bola zverejnená, e, sa veľa neudialo nového z hľadiska podstaty alebo obsahu. Došlo k opätovnému otvoreniu vyšetrovania, ktoré predtým už bolo ukončené v prípade rodiny Samuny. Možno, že si pamätáte, to bol jeden z takých známejších prípadov, kde takmer 13 ľudí, e, členov rodiny bolo zabitých e, napriek tomu, že boli e, presťahovaní alebo odišli z miesta, na ktoré boli, sa zamrievali. Potom bol tu ďalší Ivan Marka, bol odvinený desiatník za túto situáciu, ale zatiaľ nemáme žiadne nové správy k tomuto vyšetrovaniu. Potom je tu ďalšia otázka, um, že vojaci, ktorí sa zúčastnili tohto útoku, že na, tí takisto boli zatrašovaní. Nedávno bol ukázaný film, kde vojaci, ktorí um, plnili rozkazy a spomínam to preto, lebo to je relevantné pre jedno z najväčších obvinení, ktorý vyplýva z správy Goldstone, teda k tejto misie, kde sa zistovali fakty a správa hovorila, že mnohé z útakov na občianskú infraštruktúru pretože viete, že to má vždy veľké dôsledky pre definíciu, um, čo niečo spadá pod uh, medzinárodné práva, alebo musí byť, za, uh, musí byť úmysel. Čiže vojaci vypovedali, že oni dostali príkaz, ako by napríklad uh, zlikvidovali hydináreň E, to sa spomína aj v, v správe Goldstone, prečo tam nebol žiaden vojenský cieľ. A to len potvrdzuje sa aj v tejto správe, e, pretože viete, že boli aj útoky na tých autorov tejto správy. Čiže viac informácií sa objavuje, tým viac izraelských komentátorov e, prichádza k záveru, že e, väčšia časť tejto správy Goldstone bola pravdivá, aj keď bola prezentovaná tak Izraelom ako Spojenými štátmi, že bola značne pozmenená alebo značne ovplyvnená. Ďalej, od septembra bola pripravená ďalšia správa, ktorú pripravil Izrael a nebola priamo e, napojená na samotný tento útok v Gaze, ale týkalo sa to e, vyšetrovacieho výboru pretože sa to týkalo legality blokády Gazy a to mm, bolo dotknuté aj detálne v správe Goldstonu a táto e, vyšetrovacia komisia prišla k záveru, že táto blokáda je zákonná a že táto komisia e, pripraví potom druhú časť správy v čase, e, kedy bude ďalšia správa, ktorú pripraví výbor z Rady pre ľudské práva a tí už e, budú sa na to dívať z hľadiska zodpovednosti a bezstretnosti e, izraelského systému a môžeme očakávať, že tam možno bude nejaký väčší obsah. A potom ďalší vývoj od septembra je, že napríklad včera Anat Kam bývalý vojak izraelský, ktorý má teraz 23 rokov, bol obvinený z toho, že mal tajný materiál a možno bude obsudený na zhruba 10 rokov za to, že nechal uniknúť informácie, ktoré sa týkali porušovania ľudských práv zo strany Izraela. E, v, konkrétne ústredným veliteľom jedna venom, ktorý e, bol, nariadoval cielené e, vraždy. A toto doteraz nebolo e, preskúmané. Čiže čo sa týka izraelských organizácií, ja vám môžem povedať, že minulý týždeň došlo k dvom e, veciam. Niekto z vás to možno, že sledujú. Jedna vec e, bol návrh zákona o vytvorenie e, e, organizácie pre ľudské práva Izraeli a zriadenie druh, dvoch výborov v izraelskom parlamente presku, na preskúmanie vojakov IDAF, ktorí e, slúžia v zahraničí a druhá, druhý vyšetrovací výbor, aby vyšetroval konanie protištátne. E, žiaľ, tieto vyšetrovacie výbory boli schválené, boli vymenované a bude sa o nich hlasovať e, už čoskoro. A je to už v druhom a treťom čítaní a vyzerá to tak, že E, text tohto zákona alebo návrh zákona sa môže že opäť zmení, takže um, Samozrejme, že toto, čo bolo predtým, to bolo, na začiatku to bolo naozaj niečo úplne obrovské, potom to bolo v druhom čítaní pozmenené, aby to bolo menej e, tvrdé a ľudia, ktorí navrhujú tento zákon, chceli dať týmto výborom, ako keby to boli nejakí e, zlodeji, pretože izraelský parlament nemôže zvy, zvolávať nejakých jednotlivcov, aby prišli a vypovedali. E, takže e, ešte to neprešlo tento týždeň, ešte stále sa o tom rokuje. A napokon potom ten zákon o proti bojkotu, o ním sa bude hlasovať 15. februára. Tento v pôvodnej forme má zadefinovať akúkoľvek eh, pomoc eh, alebo poskytovanie informácií pre bojkotovanie buď eh, izraelských výrobkov na okupovaných palestinských územiach, pričom to bude môcť byť pokutované tvrdými pokutami a sankciami. Pôvodná verzia bola veľmi, veľmi tvrdá a teraz Ehm, ďalšia verzia potom bola trošku zmekčená a keď mu čas vypršal, budem hľadať zodpovedať na naše otázky. Thank you, Mrs. Weingarten. Ďakujeme pekne. Pani Weingarten, to je dobrá správa pre nás, ktorí sledujeme vývoj e, tejto práce mimovládnej organizácie a teda návrhu zákona, o ktorom hovoríte a bolo naozaj veľmi e, metúce sledovať, čo sa deje v Izraeli. E, skupina demokratických krajín a také radikálne e, reformy, e, o ktorých sa uvažuje a táto kriminalizácia, zastrašovanie organizácií pre ľudské práva. Myslela som si, že to patrí skôr k starému režimu e, Tuniska, nie do Izraela a k tomuto sme sa jasne vyjadrili. Dúfam teda, že diskusia teraz začne a poprosím e, kolegov, e, teda, ktorí sa hlásia o slovo. E, slovo má pani Auken. Ďakujem pekne, ďakujeme za prezentácie. Naozaj šokujúce. Hoci niektoré veci sa zlepšujú, ale to, čo sa deje, teda stále je negatívne a ešte stále Izrael by mal byť spolahlivým e, štátom a teda nie tak, že by bol na dne e, tých krajín, ktoré porušujú ľudské práva. E, v rade v Ženeve máme našich zástupcov a Ak by e, sme neboli jednotní, tak by sme stratili akúkoľvek kredibilitu. To je jasné. Mám jednu otázku, ktorá je trošku taká komplikovaná. E, delegácia v Palestíne nedávno navštívila teda Gazu, západný breh a keď sme boli v Gaze, tak povedali mi skôr neoficiálne, že Hamas viac menej e, prijal e, taký postoj, že tí zabití civilní občania boli prehlásení za mučeníkov. Teda v pásme Gazy mi povedali, že tieto osoby na plagátoch e, boli zabití v posteliach, vlastne u nich doma a že Hamas viac menej e, prehlásil týchto ľudí za martírov. Teda e, stali sa akousi ozbrojenou, ozbrojeným odporom. A mne bolo povedané, že v Gaze je to veľmi dobre známa skutočnosť, že Hamas alebo ostatní takto konajú. Rada by som sa spýtala, či o tom viete a ako je možné e, to zabitie civilistov um, ako zabrániť teda zneužitiu takýchto vecí. Ďakujem pekne, pani Auken. Žiadne ďalšie žiadosti o slovo v tejto fáze. Áno, pani Kiel Nielsen ešte. Ďakujem pekne. To, čo sme počuli, je skutočne naozaj deprimujúce určitým spôsobom, ale ani to nie je prekvapivé, pretože už roky um, taká spolupráca zo strany EÚ len posilňuje pocit beztrestnosti, právo na beztrestnosť a preto neviem, prečo táto vláda extrémnej pravice, treba to nazvať pravými slovami, prečo by táto vláda nepokračovala e, v zahmlievaní a maskovaní všetkého, čo sa týka rešpektovania ľudských práv. Ja teda vôbec nie som prekvapená. Otázka, ktorú si musíme položiť, je naša úloha, naša zodpovednosť EÚ, pretože to, čo sa deje v Izraeli, o tom stále hovoríme, mimovládne organizácie sú stále predmetom diskusie, mobilizujeme sa, um, odsudzujeme tieto útoky na slobodu slova v samotnom Izraeli takisto aj blokádu Gazy, hovorí sa o Gosonovej správe, vlastne ide o čas, posúvame veci. Ja som navštívila Gazu dvakrát za približne 6 mesiacov a v Gaze ešte stále a čoraz viac je detí, ktorí nemajú čo jesť, ehm, ktorých rodiny ich nemôžu nakrmiť nemôžu ísť do školy, pretože tieto boli zbombardované. Videli sme to na vlastné oči v Gostonovej správe. Je to napísané, ale nepotrebujeme túto správu. Stačí ísť priamo na miesto. Školy boli zničené e, vidiek je zničený, nemôže sa to zrekonštruovať, pretože je tam zákaz stavebného materiálu. Situácia každý deň je takáto, táto blokáda pretrváva a keď my odložíme na marec rozhodnutia o Gostonovej správe, tak podľa mňa toto je veľký škandál. Gostonová správa okrem toho tvrdila rozhodnutie Medzinárodného súdu, eh, že tam neboli eh, dostatočné dôkazy a teda teraz to tu máme, nebolo tam dôveryhodné vyšetrovanie za posledných 6 mesiacov, takže obraťme sa na tento medzinárodný súd. Nemôžeme pokračovať v tom, že budeme len vypracovať ďalšie správy. Na našej úrovni v EÚ je absolútne naliehavé, aby sme sa konečne pohli. Pred chvíľou som počula, hovoriť o tom, ako vojaci chceli zanalizovať ten prípad napadnutej flotily. Pre občanov je tiež zaujímavé toto zanalizovať, pretože možno to neviete, ale pripravuje sa nová európska flotila. Vo Francúzsku sú pravidelné stretnutia a vo viacerých európskych krajinách tiež ľudia, ktorí zbierajú peniaze a snažia sa prispieť na loď Eh, na námorné, ktoré sa potom vylodia. Takisto v máji sú tam vojenské misie, mm, ktoré budú súčasťou tejto flotily. Dúfam, že táto flotila neskončí e, takou smrťou ako tá predtým, ale v každom prípade pripravuje sa nová flotila, ktorá prerazí túto blokádu, mobilizuje sa, teda ľudia trávia čas a peniaze na tieto projekty, ktoré sú veľmi drahé preto, lebo inštitúcie a ani my si nerobíme našu prácu, politici si nerobia svoju prácu a občania sa jednoducho musia zmobilizovať, musia prijať toto riziko, aby prerazili toto, túto škandaloznú blokádu pásma gazy. Aj nad rámec toho humanitárneho pohľadu by sme mali konať potraviny nestačia. Ja som to videla v decembri, šokovalo ma to e, už aj v máji. V Gaze malé deti e, sú bose a to ma naozaj šokovalo, pretože to je veľká regresia, zhoršenie. E, deti sú všade, sú tam ruiny, a deti tam bose chodia. Čiže toto je konkrétny príklad tohto škandálu, ktorý prebieha, ale my sme na to zvyknutí, na túto blokádu, tak toto je e, v Gaze. A, ale my musíme povedať, že toto je škandál a ja veľmi ťažko znášam reči o týchto termínoch a nových dátumoch o niekoľko mesiacov. Dôsledok tejto agresie Izraela je jasný ho počujeme o rozličných vraždách, ale okrem toho sú tu ešte aj zranení. Títo sú všade, je ich veľa v Gaze. A tu nepotrebujeme urobiť vyšetrovanie, ktoré bude trvať mesiace, aby sme to dokázali. Toto je realita, čiže nesmieme alebo musíme byť prestať, e, prestať v tomto pokriteckom postoji v nedelu uh, boli predstavitelia OSN uh, v Izraeli, navštívili palestinské územie, aj hebrejský štát a mm, palestínske a izraelské mimovládky privítali uh, príchod vysokej predstaviteľky a takisto aj vyzvali, aby sa uplatnila Goldstonová správa. Takže táto správa tu je, podľa mňa je seriózna a musíme z nej vyvodiť dôsledky. Toto som chcela povedať. E, nie je to žiadna otázka, ale jednoducho som musela reagovať. Áno, ďakujem pekne, pani Kiel Nielsen. Chcel by som teraz dať slovo podpredsedovi e, podvýboru pánovi Kazakovi. Milí kolegovia, áno, skutočne to, čo sme počuli od našich hostí a tiež eh, zo strany pani Kiel, Nilsena, pani Alkin potvrdzuje znovu moje presvedčenie a síce, že, že sa nám nedarí urobiť to, čo sa od nás očakáva ako od európskej inštitúcie, síce, že sa postavíme za naše hodnoty, ktoré nás spájajú tu v Európskej únii. Hlavne sa to týka krajín, ktoré s ktorými máme dlhodobé vzťahy. Zdá sa, že ľudské práva sú v úzadí, že nemajú prioritu. No a tu musíme povedať, že ďalšie správy a misie, ktoré potvrdia to isté znovu a znovu, sú zbytočné. Že je jasné, že došlo k vážnemu porušeniu ľudských práv a sú tu určité nástroje medzinárodného práva, ktoré nám umožňujú takéto e, prípady riešiť. Musíme ich použiť a to čo najskôr. Ako členovia Európskeho parlamentu by sme sa mali sústrediť práve na toto. Sú tu správy, ktoré sú z spojené so vzťahmi EÚ a Izraela a došlo tu k blokáde, nie je tu teda žiadny posun vpred. V tomto ohľade musím povedať, že to najdôležitejšie, za čo sa musíme postaviť, sú ľudské práva. Je to naša morálna povinnosť. Nemôžeme predtým zatvárať oči. hoci nie je absolútne isté, aká bude budúcnosť Gostonovej správy a hoci všetky tie odporúčania nie sú ešte prijaté, našou ešte stále tu máme zodpovednosť a z tohto dôvodu by som chcel požiadať našich hostí, aby nám povedali, ako si konkrétne predstavujú tieto odporúčania a špecifické opatrenia. S dovolením vás všetkým by som poprosila pána Marcelo Faradžiho, aby sa krátko ujal slova. Je to známy európsky novinár, a bol e, na tejto, súčasťou tejto flotile a teraz počúva našu diskusiu, takže možno minútu dve aby ste mohli využiť na to, aby ste sa s nami podelili o vaše očité svedectvo. A potom poprosíme e, Európsku diplomatickú službu, aby reagovala a potom by sme mohli mať krátke kolo diskusie s našimi pozvanými hostiami. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Za posledných 20 rokov som pôsobila ako spravodajca v Bruseli. Mal som na starosti korupciu, podvody a nikdy eh, som sa necítil tak ohrozený ako minulý rok, keď som musel informovať o flotile tiež eh, vo verejnoprávnych eh, televíziách. Teraz 8 mesiacov po týchto udalostiach som nadobudol dojem, že vo verejnosti sú známe iba dve skutočnosti každý hovorí o jednej lodi, mamer, a zdá sa, že cieľom mm, bolo verejnosti oznámiť, že iba jedna krajina toho zapojená, sice Turecko. A ja som e, nedospel k rovnakým záverom, keď som bol na týchto dvoch lodiach. Bolo tam 37 e, rôznych národností, boli to ľudia z celého sveta, A ešte jedna príhoda sa hovorila verejnosti a síce, že to bol útok nielen na lodi a na ľudí, ale tiež na médiá. Ja ako nezávislý novinár a tiež moji kolegovia sme boli nútení odovzdať všetku našu technickú výbavu. Rád by som poďakoval týmto konferencie predsedov, pánovi Šulcovi, pánovi Daulovi, pánovi Ferhovštatovi a pánovi Konbenditovi, ktorí požiadali predsedu parlamentu Buzeka, aby zaslal list izraelským orgánom, aby sme e, získali späť naše technické zariadenia. Ja som e, neobdržal nič späť, dokonca ani nič e, z môjho vlastného technického vybavenia, z mojich vlastných vecí. Niektorí síce získali späť, ale ja nie. A toto sa musí verejnosť už dozvedieť. Sledujem, že si veľmi pozorne všímate ľudské práva, tiež slobodu tlače, ktorá tiež spada do tejto oblasti. Mm, my teraz e, s kolegami bojujeme za to, aby sa zverejnila celá táto udalosť. Podarilo sa nám schovať niektoré zábery. Možno ste už videli, niektoré tieto zábery sme v tejto lode. A pri príležitosti prvého výročia, teda 8. maja tento rok pripravujeme eh, dokumentárny film. Na internete sú už v dispozícii niektoré informácie, máte možnosť si to pozrieť na internetovej stránke. Sú tam v dispozícii podrobnejšie informácie. Ďakujeme pekne, pán Farš, za tieto doplnkové veľmi zaujímavé informácie. Teraz by som dala slovo SVČ, pán Tojerman. Thank you very much. Um, we're very grateful for these presentations, um, which... Um... Ja by som sa rád uh, chcel poďakovať za vyjadrenia, ktoré sú veľmi aktuálne, pretože uh, nás pripravujú na 16. schôdzu uh, Rady pre ľudské práva, pokiaľ ide o správu Goldstone. Um, OSN sa zaviazala, že e, spustia vyšetrovanie v súvislosti so závermi správy Goldstone, pokiaľ ide o porušenie medzinárodnej legislatívy Európska únia. Spolupracuje s izraelskou vládou a s palestinskými orgánmi v tomto smere a naďalej sa bude venovať týmto témam aj na bilaterálnej úrovni. Tiež v súvislosti so, so správou odbornej komisie z minulého roka zo septembra Európska únia vychádza z záverov týchto správ, že je potrebné podniknúť ďalšie kroky aj na úrovni palestinských orgánov, aj na úrovni orgánov Gázy, aby sa podarilo zabezpečiť princíp zodpovednosti za činy. Toto je v súlade s cieľmi Európskej únie, propagácie cieľov ľudských práv a tiež zodpovednosti a vyšetriť porušenia týchto princípov. Now, of course, we're looking forward to the report of the Committee of Experts v tomto sa budeme odvolávať na závery výboru odborníkov, ktoré eh, prezentovali vo svojej správe zo 16. decembra a taktiež eh, na ďalšie správy. Pre Európsku úniu eh, bolo tiež dôležité spomenúť, aby bola jednotná a v tomto smere, aby vyslala veľmi jasné posolstvo a bolo to tiež dôležitým cieľom našho úsilia. V minulosti dochádzalo k tomu, že sme mali dočenie s návrhmi uznesení k témam, ktoré sa týkajú správy Goldstone. Veľmi e, na poslednú chvíľu e, nemali by dostatok času zjednotiť si naše stanovisko a vôbec ovplyvniť celý tento proces. Ako viete, boli sme jednotní na zasadnutí rady 15. E, v poradí, teraz sa chystáme na 16. zasadnutie rady a budeme sa snažiť formulovať naše očakávania na 16. zasadnutí Rady pre ľudské práva. Pokiaľ ide o vyšetrovanie prípadu flotily, Európska únia je za podrobné vyšetrenie tejto udalosti na domácej úrovni, ale tiež v rámci OSN a bude pôsobiť v oblasti koordinácie tohto vyšetrovania nielen na základe správy Goldstone, ale aj na základe odporúčaní generálneho tajomníka OSN, keď sa schválila správa tejto delegácie na 15. schôdzi. E, bolo nám ľúto, že sa tam nespomenul panel vyšetrovania na druhej strane, pokiaľ ide o obsah e, tejto správy. Chceme oceniť úsilie, ktoré e, táto delegácia vyvinula na to, aby preskúmala udalosti, ktoré sa týkajú flotily a tiež, ktoré potom nasledovali a tiež že sa budú sledovať ďalšie udalosti v súvislosti s medzinárodným vyšetrovaním týchto udalostí. Um, Vnímame ochotu Izraela a Turecka veľmi pozitívne, ochotu spolupracovať. Obe tieto strany sú ochotné spolupracovať na vyšetrovaní. Už teraz sa tešíme na a ďalšie kroky v tomto vyšetrovania budeme eh, veriť, že čo najskôr sa podarí zverejniť závery. Pokiaľ ide o situáciu v Gaze, súhlasíme s obavami, eh, ktoré tu zazneli. Európska únia žiada o okamžité otvorenie hraničných prechodov eh, a tiež o voľný presun tovarov a osôb. Chceme zhodnotiť pozitívne rozhodnutie izraelskej vlády uľahčiť prechod v týchto prechodoch a ďalšie pozitívne kroky. Chceme pomáhať vlastne infraštruktúry, e, ďalej školenie zamestnancov a v mnohých iných formách. E, a tiež chceme poskytovať im pomoc. A Európska únia tiež e, kľúčová prispieva v pomoci v rôznych projektoch priamo v teréne. Ďakujeme. Uh, thank you, Mr. Toyerman. Uh, now, um, a brief reaction. Ďakujeme pekne, pán Teorman. Teraz v krátkosti pani Auken a potom by som dala slovo e, pani Van Ganter a pánovi Marimu, ktorí by zareagovali na podnety, ktoré zazneli v diskusii a taktiež pani Arvicon. Pani Auken, stručne. Spojená Európska únia môže byť hrozbou Česká republika, Holandsko, ak budú samostatne rozhodovať, e, tak potom je lepšie, aby sme zaujali jednotné stanovisko k týmto dvojakým metrom. Ešte na margo toho, čo sme videli, keď sme boli v Gaze, nie je pravdou, že otvorenie prechodov zlepšilo situáciu. Nie je to pravda. Vypočuli sme z to zo kvarteta, ale bola som šokovaná, že kvartet predstavuje skôr problém ako súčasť riešenia. Snažia sa totiž to predať e, stanoviska Izraela, ktoré sú namierené na zlepšenie situácie. Nie je to pravda. Ešte stále e, platí zákaz e, stavebného materiálu. A kým sa nepodarí vyriešiť tento problém, tak Gaza sa nebude rozvíjať. Ešte stále platí predchádzajúci stav. Je to obsadené územie, sú tu akoby títo ľudia sú zadržiavaní ako v čase vojny. Izrael uzatvára súčasne všetky tieto prechody a snaží sa všetko sústrediť na jeden prechod. Je tam obrovská flotila nákladných aut vo veľmi úzkých e, uličkách v Gaze, kde každodenne dochádza k zabíjaniu detí, znečistuje to životné prostredie, je to veľmi drahé a okrem toho je to neefektívne. Európska únia by mala v tomto smere zaujať o mnoho jedno, jednoznačnejšie stanovisko a pozrieť sa pravde do očí. Situácia sa nezlepšila otvorením prechodov. Prepačte, ale e, očakávali by sme od vás e, niečo lepšie ako takéto argumenty. Ďakujeme pekne, pani Auken. Teraz pani Kilnísen. Áno, chcela by som dodať k to, čo povedala predrečníčka, ho spomenula kvartetu. Tá sa, to kvarteto sa stretáva, stretlo tento víkend, čiže celkom nedávno. Je to absolútny neúspech, žiadne oficiálne vyhlásenie, nič je to smiešne. Kvarteto je úplne zosmiešnené a Izrael sa na tom dobre baví, pretože um, boj proti chudobe na Strednom východe, ironické vyhlásenia kvarteta, teda komentáre zo strany e, Izraela. Takže naozaj toto kvarteto je katastrofa. Ako povedala Margaret, to je skôr problém a nie riešenie. You, Ďakujeme pekne, pani Kilnissen. Teraz by sme dali slovo pánovi Marimu a potom pani Weingarter. Ďakujem. Eh, pokiaľ ide o kroky, eh, ktoré by Európska únia mohla urobiť, nuž eh, pre organizáciu, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, my sme zadefinovali dve hlavné popísanie tejto situácie, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii tejto situácie. Od operácie Eliatého olova sledujeme vyšetrovanie a to nie je uspokojivé. My sa domnievame, že to hlavné posolstvo v súčasnosti musí byť e, také, aby sme si uvedomili, že nie len vyšetrovanie na domácej úrovni zlyhali, ale je potrebné vynúť ďalšie úsilie, aby sa ich podarilo úspešne završiť. Je potrebné, aby sa naplnili odporúčania správy Goldstone a aby sa uh, všetko vykonalo v súlade s medzinárodnou legislatívou. Proces Goldstone sa presunul zo Ženevy do New Yorku a teraz sa mu venuje Bezpečnostná rada. A e, správa sa potom posunie e, na Medzinárodný trestný tribunál e, v rámci Charty 7. A z toho vychádzame pri formulácii tých základných princípov, o ktorých sa tu hovorilo. Ešte k tej uzávierke prechodov, ak dovolíte To hlavné nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa zinstitucionalizovali tieto uzávierky prechodov. Um, hovorí sa tu o čiastočnom otvorení, o čiastočnom prepojení, ale úplne nám uniká, že 1,5 milióna ľudí je kolektívne takýmto spôsobom trestaných a to je nepripustné. Tým hlavným nebezpečenstvom je, že sa inštitucionalizuje toto opatrenie a uh, tu musíme byť skutočne veľmi neoblomní a žiadať nápravu. Teraz dávam slovo svojej kolegyni. Uh, Ďakujeme pekne za toto veľmi jasné vyhlásenie, pani Weingarten. Ak dovolíte, ešte na margo tých možných ďalších krokov, eh, bolo by možno vhodné, aby vy ste navrhli, vy poznáte lepšie možné nástroje, ktoré sú k dispozícii, ale keď už parlament prijal uznesenie, možno by bolo vhodné požadovať eh, reakciu vysokej, predstaviteľky, pokiaľ ide o pokrok v naplnení tohto uznesenia. Možno výbor AFED Európskeho parlamentu by e, sa mohol tiež venovať tejto téme, okrem vášho výboru. A taktiež e, ďalšie fóra by sa mohli venovať tejto témam, napríklad blížiaci sa, e, že sa rada EU Izraela. A taktiež je potrebné hovoriť o hrozbách pre organizácie na obhajobu ľudských práv v Izraeli A taktiež je potrebné sa venovať téme beztrestnosti. Táto žiaľ naďalej pretrváva. Ja som tu bola pred rokom a hovorila som vlastne to isté, čo hovorím aj dnes. A žiaľ sme nezaznamenali žiadny pokrok v Izraeli v tomto smere. Nevidím žiadny dôvod, prečo by sa malo ďalej vyčkávať. Videli sme, aký je model hlasovania na OSN v Ženeve. E, vládne tam zmetok, nezhoda, Eh, nehlasuje sa jednotne. Nie je to jednotný postup Európskej únie v eh, týchto veciach, teda domnievam sa, že členské štáty ako by sa báli venovať týmto témam, pretože eh, navzájom spolu nesúhlasia a nie sú schopné predniesť jednotné stanovisko EÚ. Je to mm, trošku nepríjemné a možno by sa členské štáty mali držať svojho svedomia. Ďakujeme pekne, pani Van Geitern. A teraz pani Arvidson ešte na záver. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, niekoľko krátkých eh, reakcií. Ako povedala poslankyňa Kiel Nielsen, eh, vysoký predstaviteľ Vysoká predstaviteľka práve teraz je na okupovaných územiach a stretáva sa s najvyššími predstaviteľmi na oboch stranách, aj so Šimonom Peresom, Mahmudom Abbasom, predsedom vlády Salmom Fajadom a ďalšími a navštíví samozrejme samotný Izrael aj západný breh. Pokiaľ ide o samotnú zodpovednosť, vysoká predstaviteľka je tou kľúčovou osobou v tejto situácii. Aj samotná vysoká predstaviteľka, aj generálny tajomník OSN volajú po priamej zodpovednosti. Ja súhlasím so svojimi predrečníkmi, že otázka zodpovednosti sa musí riešiť, ako aj pretrvávajúca blokáda. Aj vysoká predstaviteľka, aj generálny tajomník OSN neustále volajú po konci blokády, ktorá um, má za následok kolektívny trest um, miliónov ľudí. Zaznamenali sme, že viacero mimovládnych organizácií a jednotlivcov spolupracuje s misiou Goldstone a e, sú ohrozovaní zo strany orgánov práve kvôli tejto svojej spolupráci. Toto musí skončiť. A vysoká predstaviteľka e, o tom tiež hovorila so zástupom Izraela, ale tiež je potrebné spomenúť to aj v tomto kontexte. Myslím, že to je všetko, čo by som z mojej strany chcela dodať. Thank you. Ďakujeme pekne. Ja by som rada ešte zopakovala, čo Európsky parlament tvrdí volá po implementácii odporúčaní správy a tiež volá po zodpovednosti vo veci porušenia medzinárodnej legislatívy a aj vojnových zločinov. Myslím, že e, podvýbor pre ľudské práva Európskeho parlamentu musí byť e, hlavným hlasom, ktorý bude neustále zdôrazňovať na všetkých úrovniach potrebu priamej zodpovednosti a boja proti beztrestnosti. Dúfam, že sa nám podarí zachovať tohto ducha a že nielen budeme hlavným hlasom tohto parlamentu, ale že sa to prejaví aj v stanovisku Európskej únie, ktoré sa často príjma dosť ťažko. Teraz by som eh, uzavrela tento bod, budeme naďalej sledovať eh, vývoj tejto problematiky, ktorú považujeme za veľmi dôležitú pre našu prácu v oblasti ľudských práv. Ďalší bod e, je len veľmi krátky a potom e, odovzdám predsedníctvo prvému podpredsedovi e, pánovi Gžibovi, predtým ako prejdeme k Tunisku. Rada by som vás informovala, že vzhľadom na to, čo sme už spomenuli, prebehne 16. schôdza Rady pre ľudské práva v Ženeve 8, od 8. februára do 25. marca tento rok a podobne ako v minulosti eh, podvýbor pre ľudské práva vyšle pečlenú delegáciu na túto schôdzu. Ešte by som rada pripomenula poslancom, že sekretariát by mal byť informovaný o návrhoch eh, na členov tejto delegácie a lehota je zajtra, lehota vyprší zajtra o 12. hodine, tak aby eh, sa dali vybaviť všetky potrebné akreditácie. Pokiaľ ide o písomný postup, myslím, že výbor AFED prijal návrh, aby sa vypracovalo uznesenie, v ktorom sa budú uvádzať priority a stanoviska voči Rade OSN pre ľudské práva. Najmä vzhľadom na revíziu činnosti Rady pre ľudské práva OSN, o čom sme už hovorili v úvode politické skupiny predložia návrh uznesenia, potom sa rozprava uzavrie, vysoká predstaviteľka predniesie vyhlásenie a to prebehne na marcovej plenárke, ktorá bude tesne pred návštevou našej delegácie tak, aby uznesenie bolo akýmsi právnym základom pre ďalšie rokovania.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 predsedom pracovnej skupiny Rady pre ľudské práva Engelbertom Tovermanom. A ako všetci vieme, tak táto skupina je, je súčasťou novej architektúry po Lisabonskej zmluve v oblasti ochrany ľudských práv. Takže, ako vidíme, je pán e, vyslanec veľmi dôležitou osobou v tejto architektúre. Dovolte, aby sme vás v tejto úlohe aj privítali. A mali sme e, tá, dúfame, že teda táto nová pozícia nám umožní veľmi dobrú diskusiu medzi podvýborom pre ľudské práva a e, s tým, ktoré, e, s úlohou, ktorú teda máte vy v rámci svojej novej funkcie. Samozrejme, že ako podvýbor nám, podvýboru nám na takej spolupráci veľmi záleží, osobitne z pohľadu e, aktívnej úlohy Európskej únie e, ktorá má dodržiavať alebo sledovať situáciu v oblasti ľudských právach po celom svete. Čiže teraz bez ďalších zdržaní by som teraz e, vám odozdal slovo, aby ste mohli oprezentovať svoje stanovisko s tým, že v našom by podvýbore chceme počuť jasné stanovisko eh, kohomu, pretože to je um, základný kameň našej spolupráce. A preto, pán veľvyslanec, eh, prosím, keby ste dodržali 10 minút. Thank you very much, um, Mr. Vice President. Um, and also thank you to the chairwoman, Madam Hauter. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto aj ďakujem pani predsedničke, pani Hatale, za to, že ma pozvali ste na túto funkciu tak skoro potom, čo som prijal, do tej, prijal túto funkciu. Ako ste povedali sám, ja som predsedom KOMu e, v rámci e, Lisabonskej zmluvy a ja spadám pod vysokú predstaviteľku. Niekedy sa hovorí, že som permanentným predsedom KOMu. To je zavadzajúce, lebo myslím, že predsedom môže niekto byť len niekoľko rokov, ale určite je to zlomo proti minulosti, kedy to bolo vždy rotujúce predsedníctvo 6 mesiacov. Takže toto zároveň predstavuje veľký potenciál pre zabezpečenie e, zlepšenia, lepšej kontinuity, väčšej koexistentnosti, väčšej koherentnosti, ale samozrejme sú tu aj výzvy. Výzvy okamžitého e, prechodu, e, aby sme sa ujali svojich úloh, tak ako ja ako predseda komu, ale v takejto osob ťažkej úlohe, ako sú otázka ľudských práv, ale tiež bude úloha aby členské štáty, ktoré sú stále aj naďalej budú kľúčovou mať kľúčovú úlohu v týchto politikách pre ľudské práva, aby teda zamyslno spolupracovali. E, táto rada existovala už predtým, ale väčšinou predtým bolo to e, predseda alebo riaditeľ um, pre, riaditeľ odboru pre ľudské práva na ministerstve zahraničných vecí predsedajúcej krajiny. A tomto v rámci tohto nového systému úloha predsedu je trochu obmedzenejšia um, v porovnaní s minulosťou. Môžem to popísať nasledovne. Mojou úlohou je zabezpečiť dobré fungovanie kohomu, a zabezpečiť koordináciu EU27, aby ich stanoviska boli zahrnuté do tvorby, do politiky, ktorá bude platiť pre ESVČ. Um, ehm, je to trochu iné v porovnaní s predchádzajúcim systémom a detaily mojej konkrétnej úlohy, tie sa ešte momentálne vypracovávajú a samozrejme, že bude musieť sa overovať aj v čase, a takisto budú musieť byť čas e, revidované. Čiže moja úloha je tímová práca v rámci e, SVČ, členskými štátmi, Európskym parlamentom, teda týmto výborom a občianskou spoločnosťou tak v EÚ ako v tretich krajinách. V rámci SVČ a e, súčasťou riaditeľstva pre ľudské práva, ktorým e, e, Enike Arno šéfuje, ona už zabezpečila, aby tieto otázky e, sa vykonávali s tým najlepším spôsobom a som si istý, že ona e, urobí všetko preto, aby teda sa dobre sfúzovali tie dve jednotky, ktoré sa venujú ľudským právam, teda e, na rade a takisto, že bude pracovať aj na organizačnej štruktúre. Čo sa týka členských štátov, našou úlohou je pripraviť alebo predkladať návrhy politík pre mňa je kľúčovou prioritou je pre zabezpečiť um, stále presadzovanie zájmov členských štátov, pretože oni sú vlastne vlastníkmi tejto politiky, na ktorej sa my dohodneme, inak by sme nemali silný hlas a preto je záujmerom naďalej poskytovať e, alebo podporovať úlohu vzdielania teda záťaže, vytvoriť e, e, pracovné skupiny tax forces pre LGBT a podobne. Takisto bude musieť spolupracovať aj s Európskym parlamentom, a konkrétne týmto výborom, aj dôležité nielen pre ľudské práva vo svete, ale aj pre inštitúcie EU. E, som, zavezujem sa, že budem úzko spolupracovať s týmto výborom a budem sem chodiť často, kedy to budete vyžadovať, e, aby sme využili tento výbor a vzali jeho názory do našej práce, aby sme posúdili, ako môžeme posilniť naše úsilie v prospech u ochrany ľudských práv po celom svete. Takisto chceme naďalej spolupracovať s vami a dúfame, že čoskoro sa nám podarí E, zabezpečiť aj e, príhovor predsedničky podvýboru pre ľudské práva, aby prišla k nám do Kohomu. Dúfame, že my budeme dobrým partnerom a to chcem zdôrazniť. Teda, aké sú priority pre Kohom v roku 2011? E, spomenula by som iba niekoľko konkrétnych otázok. Prvou kľúčovou prioritou v tomto prechodnom období je, že budeme naďalej pokračovať v efektívnej implementácii existujúcej širokej agendy, agendy ľudských práv v EÚ. To znamenajú rôzne politiky, rôzne nástroje, rôzne pro, konkrétne zamerania, ako napríklad LGBT, demokracia, e, dialógy o ľudských právach, e, konzultácie v Ženeve, v New Yorku, v Strasburgu a na iných miestach. Hlavným cieľom bude implementácia racionalizačných iniciatív, ktoré prijal koncom minulého roku a vy ste o tomto už boli informovaní a vytvorenie prvého, prvej stratégie ľudských práv pre jednotlivé krajiny. Tieto stratégie sa budú rozvíjať e, delegáciami EÚ na mieste. Budú teda tvorené podľa určitých osmernení v rámci politiky pre ľudské práva, ale budú brať do úvahy tieto jednotlivé situácie v jednotlivých e, krajinách, o ktoré sa bude jednať. Ďalej je dôležité zabezpečiť lepšiu integráciu um, ľudských práv do všetkých politik EÚ. V decembri Michel Tilleman, predseda tejto rady počas belgického predsedníctva, zinformoval o tom, čo sa dialo v Kohome v druhej polovici e, minulého roku v Brúž, bolo tam rokovanie v Brúž a takisto tam vystúpili členovia vášho výberu a odzneli aj kľúčové odporúčania, ktoré predložil kohom vysoké predstaviteľke. Tieto odporúčania už vzala do úvahy aj vysoká predstaviteľka v jej stanovisku vo vystúpení v Európskom parlamente, keď sa hovorilo o správe pre ľudské práva z 15. decembra. Ona e, sa vyjadrila jasne za to, že musia byť ľudské práva súčasťou akejkoľvek e, vonkajšej činnosti, teda jej služieb. Čo sa týka e, revízie, vtedy odznelo oznámenie, že od nej E, že bude teda požiadaná, aby viedla konzultácie o osvedčených postupoch a takisto bude sa pripravovať e, každoročná správa, ktorá bude predložená parlamentu a ostatným zaujímavým skupinám. Kľúčovou otázkou diskusie sú pracovné metódy kohomu. Konkrétne otázka vytvorenia eh, centra Kohomu v Bruseli. O tom sa diskutovalo minulý, minulého roku a nemalo to podporu všetkých členských štátov, takže došlo sa k záveru, že ešte bude potrebný ďalší čas túto otázku vyriešiť. Takže bude potrebné prijať ďalšie kroky, aby sme um, posilnili úlohu kohomu, zostreamlinovali jej činnosti, pretože niekedy je, sú príliš intenzívne tie práce a príliš eh, veľká je záťaž, čiže je treba to urobiť tak, aby boli konkrétne výsledky a konkrétne na, na práce z toho. Takže je potrebné pripravovať meetingy na 1,5 dňa a ma, e, ďalšie mítingy sa môžu potom organizovať e, podľa potreby. E, alebo keď e, sa budeme blížiť k pripravovaniu jednotlivých stratégií pre jednotlivé krajiny. A napríklad my máme prvé stretnutie 25. 6. januára, stretnutie KOHOM, budeme mať, e, mali sme stretnutie aj s zastupcom OSN teraz v piatok a potom ďalšie stretnutie budeme 23. a 22. februára. Čiže máme, keď je potrebné, môžeme mať aj viac eh, schôdzi. Ale čo je podstatné, je posilniť expertízu ľudských prá- o ľudských právach tu u, u, na stálych zastúpeniach členských štátov tu v Bruseli. Čiže my musíme to posilniť, lebo niečo máme. Jedna z myšlienok je viesť, eh, alebo vytvoriť eh, tých, tie styčné miesta za jednotlivé členské štáty, aby sme s nimi, prvne čokoľvek navrhneme, aby sme to prejednali s nimi, a pretože si myslíme, že prostredníctvom takéhoto procesu by sme mohli lepšie zapojiť prácu tých zastúpení, ktoré sú tu e, umiestnené v Bruseli, a lepšiu spoluprácu s Kohomom a mali by sme lepšiu implementáciu tej práce, ktorá sa tu tvorí v Bruseli. pretože niekedy je Brusel oddelený od komu v podstate. Ďalšou kľúčovou oblasťou, v ktorej chceme pracovať ďalej, je celá agenda vlastne z mainstreamovania alebo s nejakým spôsobom sfúzovania rôznych politík v oblasti ľudských práv. To znamená, že je treba integrovať otázky ľudských práv e, do geografických oblastí, krízového manažmentu a podobne. Jeden takýto zaujímavý meeting Napríklad na prvom mitingu sme mali stretnutie s geografickými kolegami, hovorili sme o Iráne. Hovoril som, že keď pripravíme vieme mm, radu pre otázku Stredného východu, Blízkeho východu, tak si sadneme s kolegami, aby sme prejednávali také veci, ako je napríklad e, implementácia záverov pre Rady pre podporu ľudských práv v Blízkom východe a takisto odporúčanie OECD. Toto všetko je zároveň priestor pre dobré zosúladenie jednotlivých politík, pretože kľúčovým aspektom tejto agendy zfúzovania politík je interná a externá konzistentnosť EÚ a už to tu dnes aj odznelo, pretože s tým sú problémy a chceli by sme skutočne zintenzívniť našu prácu, akým by sme, spôsobom by sme mohli najlepšie využiť posilnenie architektúry základných práv v rámci EÚ pod Lisabonskou zmluvou. Chceme mať aj úzku spoluprácu so zákla- s pracovnou skupinou pre základné práva, s agentúrou pre základné práva a s, s komisárom pre základné práva a chceme pretlačiť tento proces vpred. Takisto by sme sa chceli naučiť viac o tom, aká bola spolupráca medzi týmto výborom a výborom LIBE, kde v podstate majú podobné výzvy. Čo sa týka dialógov a konzultácií v subvýboroch, e, riešime tam dve veci. Jedna vec je výsk, okamžitá výzva SVČ, aby implementovala svoju zodpovednosť vo všetkých eh, konzultáciách a dialógoch. Ako máme zabezpečiť eh, takúto zodpovednosť v oblasti ľudských právach, keď my sme eh, riaditeľstvo pre ľudské práva, keď berieme do úvahy geografické rozloženie. Takisto je tu otázka kapacity, pretože predtým to bolo predsedníctvo, sekretariat rady a komisia, ktorí boli na strane EÚ, teraz na, dru- na tej strane stola je SVČ, akým spôsobom budeme postupovať. Takisto musíme sa opäť pozrieť na všetky prebiehajúce dialógy a identifikovať najlepší postup, ale takisto aj tzv. vertikálna a horizontálna integrácia dialógov o ľudských právach Už sme hovorili aj o multilaterálnych rokovaniach. Toto určite bude priestor pre kohom a pre jednotlivé zrokovania rady a všeobecného zhromaždenia chceme zabezpečiť, aby kohom splnil všetky úlohy o vzťahu k Ženeve a k New Yorku. A ako som už spomenul, aj proces e, identifikovania stratégií a politík pre IGC 16 a takisto som ochotný pripraviť chcem otázky najbližšieho stretnutia. A navrhol by som tiež, že nepôjdem teraz do jednotlivých eh, tém alebo do jednotlivých e, otázok, ktoré spadajú pod jednotlivé e, oblasti našej, našej práce, tak, pretože to by hrozne dlho zaberalo veľa času. Ďakujem bardzo, pani ambasadorze. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. A teraz e, pozývam členom výboru, aby sa ujali o slova v tejto otázke. Chce sa niekto prihlásiť do diskusie? Pani Lochbiller, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že veľa sa toho skomentovať nedá, pretože to je naozaj komplexný zoznam toho, čo chcete robiť. A chcem poprosiť, aby sme mali e, plnú verziu tohto vyhlásenia, pretože inak sa k tomu nemôžeme vyjadriť. Len jedna vec pre vás je dôležité sledovať e, program ľudských práv e, externe a interne, pokiaľ ide o EÚ a, a takmer na každej schôdzi vidíme, že toto mm, sa naozaj nedodržiava ani náš výbor nemôže riešiť všetky externé e, problémy v ľudských právach. Takže keď hovoríte, že to zintenzívnite, ja dúfam, že to tak aj bude a že budeme o vás e, počuť aj v iných ohľadoch, preto, a, ale tento sa mi zdá zvlášť taký zanedbaný. Ďakujem pekne. Takže slovo má teraz e, pani Hautala. E, psychológovia hovoria o kognitívnej disonancii a keď počúvam stáleho predsedu Kohomu, tak sa mi zdá, že on číta náš program, takže je naozaj veľa príležitostí na strategickú spoluprácu medzi našim podvýborom a KOHOM prostredníctvom jeho stáleho predsedu. Mojou hlavnou obavou možno mm, teraz je, ako sa vyhnúť riziku toho, že E, nová diplomatická služba povedie k menšej transparentnosti zahraničnej politiky EÚ, miesto väčšej transparentnosti, ktorú by sme si želali. A teraz to vysvetlím, pretože v našom podvýbore sme už unavení z toho, že vidíme len takú fasádu, bez toho, že by nám bolo vysvetlené, čo si myslia jednotlivé členské krajiny o kľúčových otázkach ako parlament by sme možno mali stimulovať radu a novú diplomatickú službu a pani Ashton, aby boli transparentnejší. Jedna kľúčová otázka je tá, že my ako podvýbor musíme mať prístup k informáciám a ja plne uznávam potrebu občanov e, mať prístup k informáciám o EÚ, ale niektoré dokumenty Dokumenty sú takého charakteru, že ich nemožno zverejniť. Musíme nájsť určitý spôsob e, pochopenia a teda spolupráce v prístupe k strategickým informáciám a uvediem aj príklad. Dnes som napísala list adresovaný pani Ashton. Takže pripomenulo Pripomenula som jej, že pani Lochbíler položila otázku o e, embargu zbraní e, v Číne a vy si spomínate na našu priateľskú diskusiu, kde ste povedali, že otázka bola trošku príliš politická na to, aby ste ju riešili a vy ste nás vlastne pozbudili, aby sme položili faktickejšie otázky a potom som sa ja spýtal, čo je fakt, faktické a čo je politické. Uh, ale v každom prípade pani Ashton by teda požiadala som ju o veľmi konkrétne dokumenty, o ktorých existencie vieme. Išlo o strategické partnerstvo s Čínou. Sú dva, jedno sa týka Ruska, druhý Číny. A myslím, že svet by mal vedieť, že vysoká predstaviteľstva má také strategické predstavy o krajinách, ktoré sú pre nás skutočnou výzvou. Uh, Takže dúfam, že dôjde k priateľskej dohode, kedy e, pochopíme veci a celú situáciu, ako aj spôsob myslenia pani Ashton, ako aj e, členov rady. A ďalšia vec. Dotkli ste sa jej. Je ten nesúlad medzi politikou e, ľudských práv v internej a v externej rovine. Dva týždne po takom zrušujúcom vypočutí, eh, ktoré nadvezovalo na zaangažovanie členských krajín EÚ, pokiaľ ide o tajné väzenia CIA v členských krajinách EÚ eh, e a nezákonné vydávanie. Vieme, že tieto veci nie sú jednoduché ani v EÚ, ani v parlamente. Uh, a teda ja dúfam, že náš podvýbor úzko bude spolupracovať e, so súčasným kompetentným výborom a tým je LIBE. Myslím, že to nebude jednoduché, takže sa obávam, že ešte nejaký čas sa v tomto podvýbore budeme venovať téme, ktorá si naozaj zaslúži našu pozornosť. Mnohé krajiny e, zistili, že je tu problém s beztrestnosťou v našich samotných radoch, takže Chcela by som položiť túto politickú otázku pánovi Toermanovi. Máte pocit, že niekedy v budúcnosti e, diplomatická služba EÚ zanalizuje túto otázku vo svetle informácií, ktoré máme dnes? A mnohé z tých informácií uzreli svetlo sveta vďaka Wikileaks a to potvrdzuje tvrdenia, že parlament e, vo svojich správach z e, roku 2007 hovoril práve toto. Nejde iba o suverené členské štáty, ale o niečo, čo sa týka samostej podstaty e, zahraničnej politiky EÚ. Nemôžeme kázať bezpretnosť, ak ju sami nebudeme dodržiavať. Takže myslíte si, že niekedy v budúcnosti sa budú takéto otázky riešiť? Ďakujem pekne, pani predsednička. Chce sa niekto ďalší prihlásiť o slovo? Takže, pán veľvyslanec, teraz otázka z mojej strany. Toto je naozaj mínové pole, e, tá oblasť, v ktorej budete pracovať a takisto aj oblasť, e, kde sú veľmi silné hospodárske záujmy. dôležitou skutočnosťou je aj to, že e, v súčasnosti celý svet e, sa potýka s krízou a naši strategickí partneri tiež riešia obchodné vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité. Máme k dispozícii to, že prispievame e, v obrovskej miere e, na humanitárne účely, ako teda efektívne tieto nástroje využívať, aby nám prinesli výsledky, o ktoré sa snažíme? No a potom politika v oblasti ľudských eh, práv a v presadzovaní eh, tejto agendy. Ako to skombinovať s ostatnými politikami tak, aby sme sa nedostali do situácie, kedy samotný proces podpory ľudských práv a demokracie Ehm, bude bežať sám o sebe. Musí to byť prepojené s rozvojom, s hospodárskym rozmerom, s humanitárnou pomocou. Ste presvedčení, že by bolo celkom relatívne jednoduché dosiahnuť e, výsledky v tejto oblasti v spolupráci s ostatnými partnermi, s ktorými musíte v tejto oblasti spolupracovať. Ďakujem pekne. A keďže už nie sú žiadne ďalšie prihlášky do diskusie, rád by som si teraz vypočul vašu odpoveď. Ďakujem pekne za tieto komentáre a otázky. Aj z našej strany vidíme, že tento výber, výbor je logickým partnerom v našej práci a preto veľmi radi s vami budeme spolupracovať. Pokiaľ ide o špecifické témy, ako napríklad obrancovia ľudských práv, tak sa dá urobiť s týmto výborom veľa a veľa sa robí aj zo strany rady, pokiaľ ide o implementácii usmernení tejto oblasti. Čiže chceme s vami úzko spolupracovať, e, posilňovať našu snahu v rozličných oblastiach a to isté platí aj pokiaľ ide o ostatné oblasti, v ktorých môžeme spolupracovať. Transparentnosť, prístup k informáciám, toto je samozrejme dôležitá téma. Povedali ste to vy sám, že niektoré z dokumentov a stratégií, na ktorých pracujeme, by, či by mali byť verejné alebo nie, napríklad um, miestni obrancovia ľudských práv, um, faktuálne zistenia v oblasti ľudských práv. Mnohé z týchto dokumentov uh, sú dôverného charakteru, um, pretože inak by nemali tú vypovedaciu hodnotu. Ale toto je samozrejme výzva, k ktorej môžeme intenzívne spolupracovať e, s vami. E, diplomatická služba rieši toto ako jednu z mnohých ďalších otázok. E, v súčasnosti pracujeme na harmonizácii pravidiel, transparentnosti, prístupu k dokumentácii a pred pár dňami bolo stretnutie medzi predstaviteľmi diplomatickej služby a parlamentom, aby sa tento proces zahájil. Dúfame, že ďalšie usmernenia e, prídu čo najskôr a medzi tým sa budeme snažiť nájsť spôsob, ako e, veci posunúť dopredu. A pokiaľ ide o zdieľanie informácií a dialog, tak určite chceme Eh, aby toto bolo. Chceme pravidelne spolupracovať, pravidelne sa informovať, mať dialog, konzultácie. Chceme pokračovať v praxi, eh, ktorá zahrňa aj sekretariát v tejto oblasti a budeme informovať členov tohto podvýborov, či už za zatvorenými dverami alebo zaužívaným spôsobom. Určite nám ide o väčšiu efektívnosť. Teraz niekoľko otázok, ktoré sa týkali vnútorného a vonkajšieho rozmeru a teda konzistentnosti. E, ten interný či vnútorný rozmer má za sebou mm, teda silné lobby. Tá ad hoc práca sa má premeniť na pravidelnú a máme tu teda silný mandát. E, toto je téma, ktorá mi je veľmi blízka. Ešte stále sme v začiatkoch, ale rada konštatuje určitý podstatný pokrok. Za posledný pol rok napríklad boli vážne diskusie poprvýkrát. Koho mal spoločné stretnutie s pracovnou skupinou pre e, základné práva, teda príslušné agentúry. Toto nebolo možné predtým. Minulý rok e, bolo fórum mimovládnych organizácií, ktoré riešilo práve túto tému, takže niekoľko inštitúcií na tom pracujeme, musíme na tom stavať. Vaša otázka, ktorá sa týkala diplomatickej služby a analýzy e, výsledkov predošlých správ e, k témam, ktoré sa týkali nezákonného e, vydávania. Toto je určite um, situácia, ktorá nás zaujíma a teoreticky e, je to otázka nie na diplomatickú službu, ale na komisiu. A pokiaľ ide o pracovné skupiny, tak toto nebude kohom, ale pracovná skupina pre základné práva, ktorá by to mala riešiť. A pracovná skupina pre základné práva ešte stále je len v začiatkoch, ešte nemajú uh, mandát e, e, na riešenie základných práv v rámci EÚ, ešte nemajú pracovné metódy, aby skutočne konali. Ešte stále sa sústredujú na otázky prístupu e, k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Ešte neprebrali tie základné veci. A jeden z návrhov je, aby to urobili na základe napríklad výročnej správy agentúry pre základné práva, ale potrebujeme budovať túto kultúru, ktorá ešte neexistovala alebo len je v začiatkoch v rámci EÚ a toto je isté niečo, čo sa v čase bude vyvíjať a my kohom s mandátom, ktorý je vý, výlučne externý. E, určite chceme úzko spolupracovať, pretože je to v náš prospech. E, v našej práci, v konzultáciách, s dialogoch často e, alebo takmer stále čelíme Eh, prípadom, ktoré sa týkajú aj EÚ a chceme sa k tomu vyjadrovať. No a posledná otázka o tom, ako zefektívniť nástroje na rozvoj a ako um, ich nejak prepojiť. Pokiaľ ide o Európsky nástroj pre ľudské práva a demokraciu, tak teraz prebiehajú um, dopadové štúdie, ktoré analýzujú ich fungovanie a možno môj kolega by k tomu chcel niečo dodať. Ako zabezpečiť to, že ľudské práva sú prepojené s ostatnými oblastiami, s ostatnými politikami? Sme presvedčení, a keď si prečítate Lisabonskú zmluvu, tak zistíte, že e, e, ľudské práva sa nedajú riešiť izolovane. Musia byť súčasťou politiky e, všeobecne voči, člen, voči všetkým krajinám. To znamená, že treba zladiť jednotlivé záujmy. Jedine, keď to urobíme od začiatku a koherentne, keď tieto diskusie prebehajú, tak jedine takýmto spôsobom dosiahneme koherentnosť a konzistentnosť, o ktorú sa snažíme. A to celkom isté je kľúčová výzva pre diplomatickú službu ako inštitúciu, pretože uh, Budeme mať vážne diskusie s našimi eh, kolegami a dúfame, že aj oni vlastnia takúto expertízu v oblasti ľudských práv, že je to súčasť ich práce, ale to isté platí aj pre prácu KOHOM voči ostatným e, geografickým subjektom. V minulosti prebiehala značná snaha, aby sa posilnili tieto väzby týchto geografických pracovných skupín a teraz dúfame, že e, so stálymi predsedami zlepšíme tento systém. Takže práca e, kohom nie je úplne odpojená od e, diplomatickej služby EÚ, je jej súčasťou. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za túto zaujímavú prezentáciu a za vaše odpovede. Hlasí sa niekto ďalší o slovo k tejto veci? Nie. Tak v tom prípade prerušíme schôdzu na 10 minút a potom budeme mať spoločné stretnutie s výborom AFET. Ako aj s delegáciou Magrebu. A to sa bude týkať aj Tuniska. Uh, but excuse me, we have, excuse me, we have an important announcement to make. Máme ešte jedno oznámenie, eh, veľmi dôležité oznámenie, predseda Gřip a moje maličko zajtra budeme predsedať stretnutiu, ktoré organizuje skupina EPP na tému Sloboda médií a občianske spoločnosti v Kazachstane. Toto stretnutie sa uskutoční od 15. do 16. hodiny v miestnosti 3E2. Bol o to dosť veľký záujem o dianie v Kazachstane, takže všetkých vás srdečne pozývame.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 niekedy neskôr počas tohto stretnutia pán Salafranka, jeden z dvoch e, spolupredsedov delegácie ad hoc, sa pripojí k našemu rokovaniu. Máme tu pána Banceliho, ktorý je predsedom výboru Magrek, delegácie pre Magrek. Vidím tu aj zastupcov ďalších ad hoc delegácií. Vidím tu pána Busutila, pani Romero López, vidím tu pani Sinclair, Zdalo sa mi, že tu vidím aj niekoho iného. A ja zastupujem podvýbor pre ľudské práva v tejto delegácii. Táto ad hoc delegácia sa práve vrátila z Tuniska a tam sme veľmi zaujímavo rokovali s takmer všetkými kľúčovými aktérmi, e, ktorí sa podielajú na súčasnom prerode tejto krajiny. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že si želáme a dúfame, že občania Tuniska budú mať plne demokratický systém, že budú môcť mať zabezpečené dodržiavanie ľudských práv a že tiež budú platiť pravidla demokracie. Môj osobný dojem je taký, že sme sa ocitli v jedinečnej situácii. Ja si nespomínam, že by sme vôbec niekedy v minulosti čelili takejto veľkej výzve. Tunisko sa vôbec nedá porovnať s nejakým štátom, ktorý by zlyhal. Zrejme mm, má všetky inštitúcie, ktoré demokratický štát potrebuje, ale tieto inštitúcie boli obsadené veľmi tvrdým diktatorským režimom v období 23 rokov. A bolo to veľmi absolutistické vládnutie prezidenta a niekoľkých rodín, ktoré boli jeho spojencami. Domnievam sa, že v medzinárodných organizáciách je veľká ochota pomôcť, pomôcť Tunisku prekonať toto neľahké obdobie premeny. A isté, že Európska únia je jednou z hlavných síl v tomto úsilí. Zrejme sa zhodneme s kolegami v tom, že mnohokrát sme si vypočuli od našich tuniských priateľov, že krajina má už teraz mnoho kompetencií, je schopná riadiť sa samostatne, nepotrebuje pomoc úplne od základu. Ja by som bola rada, keby medzinárodné spoločenstvo koordinovalo svoju pomoc Tunisku čo najlepšie, pretože inak sa môže stať, že Tunisko nebude schopné využiť všetku túto pomoc v plnej miere. Uvedomujem si, že zajtra veľvyslanci Európskej únie a delegácie Európskej únie zvolajú stretnutie, aby rokovali o týchto veciach a dúfam, že budú ochotní spolupracovať s vysokým komisárom OSN pre ľudské práva a s jeho kanceláriou, ďalej s Radou Európy, ďalej s Benískou, Benátskou konferenciou, ktorá je veľmi kompetentná v oblasti vytvárania legislatívy politických strán a tak ďalej. Toľko teda niekoľko priamých poznámok z mojej strany a teraz by som eh, rada dala slovo pánovi Pancerimu, ktorý je predsedom a spolupredsedom tejto ad hoc delegácie, aby sa s nami podelil eh, o svoje dojmy. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. V krátkosti by som vás oboznámil s tým, aké dojmy sme nadobudli z tejto delegácie. Je k dispozícii aj tlačové vyhlásenie, a ktoré dosť dobre popisuje výsledky, ktorým sme dospeli priamo v teréne. Môžete si teda ho tiež prečítať. Situácia je ešte stále komplikovaná, aj keď pokojná politického hľadiska však komplikovaná a taktiež z bezpečnostného hľadiska je komplikovaná. A práve preto sme do Tuniska vycestovali. Aj počas našej návštevy prebiehali demonstrácie. Žiaľ, v nich štyri ľudia prišli o život a to sme jednoznačne odsúdili. Mali sme možnosť preskúmať to rozsiahly program ktorý eh, popisuje situáciu po páde Benáliho. Po našej úvodnej schôdzi s troma komisármi, ktorí padli po Benálim. E mm, ďalej výbor mm, na boj proti korupcii a uplácaniu a taktiež výbor, ktorý sa zaoberá udalosťami ktoré predchádzali povstaniu v Tunisku. Schôdzi, ktoré, ktoré sa uskutočnili s týmito výbormi, prebiehali eh, taktiež za účasti výboru pre politické veci pod vedením pána Benašova, ktorý je významnou osobnosťou v Tunisku. A to nám umožnilo získať lepší prehľad o situácii, aj keď eh, situácia iste sa neustále mení. Pán si nás ubezpečil, že sa chystajú rokovania na úrovni viacerých politických síl a zástupcov ženskej spoločnosti, aby sa hľadali možné stratégie, aby sa hľadalo riešenie tejto slepej uličky, v ktorej sa Tunisko ocitlo. Prechodná vláda, dočasná vláda, aj keď je veľmi slabá, má predsa len uznanie na našom stretnutí s predsedom vlády sme nadobudli dojem, že je dosť osamotený v predsedskom paláci, nebol nikto iný, iba on. Teda je to situácia, ktorá je dosť komplikovaná a aj nepríjemná. Rokovania mali za cieľ hľadať stratégie, ktoré by Tunisko mohlo prijať aby sa uzavrel proces zmeny na demokraciu. E, jedna, jeden z veľkých otáznikov, ktorý vysel na týchto rokovaniach, e, bola začiatočná pozícia, východisková pozícia. Predseda výboru pre politické otázky sa domnieval, že je potrebná snaha o prezidentské voľby na základe existujúcej ústavy, ktorá má čiastočnú legitímnosť, ale môže to viesť k problémom. My sme zaznamenali niekoľko prípadov, ktoré dokazujú, že e, táto ústava nie je dostatočne liberálna. Je potrebné pozmeniť túto ústavu a nie je ešte zatiaľ celkom jasné, či nový prezident by bol schopný meniť veci správnym smerom. Preto všeobecný názor bol taký, aby e, sa najskôr zriadilo akési národné zhromaždenie a tam by sa zistilo, či občania Tuniska by chceli mať štát, ktorý bude založený na prezidentskej republike alebo skôr parlamentnej republike. Tieto rokovania ešte musia prebehnúť. Je tu istá tendencia vytvoriť podmienky pre politické strany, Musia sa stanoviť konkrétne termíny. Myslím, že by to mohlo trvať zhruba 6 mesiacov. A potom by mohli prebehnúť prezidentské voľby v Tunisku. K tejto téme sa môžeme ešte neskôr vrátiť. Ja to však zatiaľ vidím takto. Ďalej prebehli neformálne stretnutia s členmi dočasnej vlády. Aj tieto stretnutia boli dôležité, pretože dokázali, aké sú všeobecné nálady vo vláde, najmä zo stretnutia s ministrom spravodlivosti ktorého činnosť je založená na reforme oblasti súdnictva Mm, mali sme veľmi zaujímavú schôdzu s ministrom obrany. Vojsko je jediným oficiálne uznaným orgánom Tunisku, aj keď sa nezapájalo do hlavných udalostí. Teda jedine vojsko môže zabezpečiť mierový proces tohto procesu zmeny. Mali sme tiež veľmi užitočné stretnutie s ministrom zahraničných vecí a okrem rokovaní o budúcnosti Tuniska nás tiež pozval, teda pozval Ruský parlament, aby sa podielal na reformnom procese. Stretli sme sa s predsedom vlády a taktiež sme sa stretli s mnohými zásobcami občianskej spoločnosti združenie miesta obcí, právnikov, nových politických strán, vrátane islamistickej politickej strany. Tam nás zaujímala najmä ich predstava o budúcnosti Tuniska. Vypočuli sme si odpovede, ktoré sa týkali demokratických princípov a toto hnutie tiež e, položilo spätnú otázku Európe. A síce, ak by prebehli slobodné voľby a ak by islamská politická strana zvíťazila, či by Európa uznala výsledok takýchto volieb. Aj vzhľadom na skúsenosti po voľbách v Palestíne, vďaka ktorým e, sa dostal Hamas k moci. Boli to teda dosť závažné rokovania a naznačili, že veci sa skutočne hýbu. Niektoré politické strany vznikli s tým tvrdením, že ešte nie je povolené vytvárať politické strany. V našom vnímaní diania v Tunisku a tiež úlohe tuniskej spoločnosti vo konfrontácii režimu Ben Aliho a jeho jedinej politickej strany je súčasťou demokratického politického procesu, aby sa vytvárali politické strany, ktoré budú základným kameňom politického systému Tuniska. A taktiež občianská spoločnosť. Aj s nimi sme diskutovali veľmi živo, pretože Vďaka tomu sme získali prehľad o tom, na čom ľuďom naozaj záleží a tiež diskutujú medzi sebou navzájom, čo je tiež pozitívne. Diskutujú o tom, či je správne voliť prezidenta bez toho, aby sa najskôr vytvorila nejaká revolučná rada, ktorá by podporovala pokračovanie revolučného procesu v Tunisku a sústredili sme sa najmä na to, či sa majú niektorí e, konkrétni ľudia vylúčiť zo dočasnej vlády. Boli tam zastupcovia občianskej spoločnosti, právnici a tiež zastupcovia mestských zastupiteľstiev, ktorí veľmi ostro kritizovali dianie. Toto všetko musíme mať na pamäti v podstate eh, sme dospeli k tomuto záveru. Viete, ako fungoval eh, režim Ben Aliho? A nevytvorili sa žiadne iné podmienky. Boli to teda veľmi zaujímavé schôdze, veľmi zaujímavé stretnutia. A v niektorých prípadoch aj veľmi náročné. Na záver by som rád zhrnul to, čo si môžeme odniesť z týchto strednutí. Dúfam, že sa v tomto zhodnem s ostatnými kolegami, že ešte stále situácia je veľmi komplikovaná. Jedna vec je nedostatok prehľadu o možných očakávaniach. Okrem tých troch výborov neexistuje nejaký presnejší formát, v rámci ktorého by sa mohli stretávať zastupcovia spoločnosti. Mal by tam prebiehať proces ústavnej zmeny. Zatiaľ v tejto oblasti je vákuum, ktoré je potrebné zaplniť. Je tam vákuum v oblasti moci. V v rámci tejto dočasnej vlády. Isté, že e, tie štyri vraždy boli odsudené, ale ešte stále ehm, Benáliho spojenci sú pri moci a tí sa môžu snažiť zvrátiť e, tento prerod. Hospodárska a finančná kríza, kríza cestovného ruchu, pravdepodobne je dobré mať prehľad o tomto dianí. Môže sa stať, že táto krajina sa zadlží. Aj na toto nesmieme zabúdať. Ďalšia vec je bezpečnosť. Nielen osôb, ale aj štruktúr a inštitúcií v spoločnosti. A tiež celého výrobného systému a priemyselného sektora. quale processo elettorale, la riforma della giustizia, la riforma per avere una stampa libera e táto myšlienka všeobecných e, slobod, e, čiže osobitné slobody, osobných slobod, e, slobod pre odborárov, náboženská sloboda a tak ďalej. Toto všetko samozrejme sa vyskytlo v diskusii. Ja, v závere by som chcel povedať, že mali by sme teda podporiť tento proces prechodu. A, a myšlienku A myslím si, že je dôležité, aby sme diskusovali aj otázke pristahovalectva aj podporovať teda pr- migračný proces, pretože e, prebieha z určitá, určitý únik mozgov, keď ľudia odtiaľ utekajú z, tých, z tejto krajiny. Takže musíme sa plne podstaviť za to, čo sme schválili nedávno v parlamente, vytvoriť task force pre podporu demokratického procesu, ako môže e, Európsky parlament sa zúčastniť tohto demokratického procesu a pre mňa by to nemala byť len nejaká delegácia na pozorovanie volieb, ale malo by to vzniknúť už teraz a existovať na permanentnej báze, pretože je treba, aby pracovali čo najskôr v prospech eh, občianskej spoločnosti. Takže to je všetko z mojej strany. Ak som um, ehm, vy, niečo vynechal, tak um, ďakujem pekne za pozornosť a môžete mi potom položiť ešte otázky. Sú to ostatní člen delegácie. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz by som otvorila diskusiu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 Uh, transition from uh, dictatorship to democracy because you certainly know how difficult and how challenging it is. But I give the floor to Vice Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Kazak. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, c'est vrai que venant d'un pays qui aussi euh, vient de passer une période de transition, il y a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 porque demuestra que los países árabes también se merecen la democracia y lo han sabido, lo han sabido eh, lograr por sí mismos. Muchas gracias. Thank you, Mrs. Ayala. Now, um, I'm very pleased to invite Mr. to take the floor because he's the first uh, who was not on this mission, but we very much uh, expect uh, yes, him to um, say something in, in this <laughs> thank debate. You.